Guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Dobrý e, deň, začneme s našou prácou. Vítam vás na dnešnom zasadnutí e, nášho výboru pre kontrolu rozpočtu. Um, nevidím, že by ste žiadali o zmenu v programe, týmto teda ho prijeme v aktuálnej podobe, v ktorej sa navrhuje. Jazykový režim máte k dispozícii. Nemám osobitné oznámenia predsedníčky. Tým sme sa dostali k tretiemu bodu. Dnes eh, si počujeme predstavenie štúdie, hodnotenie 10 eh, rokov existujúceho mechanizmu kooperácie a verifikácií pre Bulharsko a Rumunsko. Je to v zodpovednosti nášho generálneho riaditeľstva. Častejšie sme sa zaoberali touto témou. Teraz tu máme teda desaťročné e, výročie a e, teda e, spolu s koordinátormi sme sa zhodli na tom, že by bolo dobre povenovať sa do hĺbky tejto témy a aby sme sa zaoberali tým, aký pokrok bol vlastne zaznamenaný v tejto sfére. Máme tu zastupcu CSS. Ehm, a týmto CSS od, eh, odovzdávam eh, slovo, aby ste nám predstavili túto štúdiu. Prosím, predstavte sa aj stručne. Mm. Um, Ďakujem veľmi pekne eh, za to, že ste nás pozvali dnes, aby sme predstavili výsledky našej štúdie v súvislosti s vyhodnutím 10-ročného mechanizmu spolupráce overovania pre Bulharsko a Rumunsko. Budeme rozprávať približne 15 minút. E, po e, úvode, ktorý budeme mať na starosti ja, slovo odovzdám kolegovi Štefanovi Krojcovi, ktorý vás prevedie už tými kľúčovými výsledkami štúdie pre Budlársko a Rumunsko a potom by eh, som sa vrátil k takému celkovému záveru pre obe krajiny. Takže len aby som e, e, zhrnul vlastne účel e, tohto postupu. Mali sme štyri ciele zhodnotiť, aký dopad tento mechanizmus CVM mal za 10 rokov na tieto krajiny a špecificky, aký postup sa dosiahol v tých jednotlivých ukazovateľoch, zhodnotiť stupeň implementácie odporúčaní komisie a rady a napokon e, zhodnotiť samotný mechanizmus a jeho fungovanie, e, pokiaľ ide o e, navodzovanie zmien. Výskum sme vykonali v období medzi augustom a koncom novembra minulého roka. Viedli sme diskusie v oboch e, krajinách, 25 ľudí v každej krajine sme konzultovali, eh, boli z vlády, z súdneho systému, z mimovládnych organizácií, aj zo zastúpení Európskej komisie. Takisto sme diskutovali na úrovni EÚ eh, eh, s generálnym rediteľstvami a Eh, po našom eh, prieskume týchto konzultáciách eh, sme organizovali workshopy v oboch krajinách ku koncu štúdie, aby sme prediskutovali výsledky našej štúdie za kľúčovými zodpovednými. A teraz k samotnému mechanizmu spolupráce overovania CVS bol zavedený v roku 2007 ako spôsob Eh, ako eh, pomôcť odstraňovať nedostatky v oblasti eh, právneho štátu v oboch krajinách. Východiskom je tu celý rád ukazovateľov, 6 pre Bulharsko a 4 pre Rumunsko. Pokiaľ ide o reformu súdnictva, boja proti korupcii a v prípade Bulharska organizovaný zločin. Dosť e, e, veľa financií bolo vyčlenených na podporu reformného procesu v týchto oboch krajinách. 81 miliónov eur e, doteraz v Bulharsku a 150 v Rumunsku. z európskych štruktúrálnych fondov aj z ISEC. Program ISEC je doplnkový program, ktorý doplňuje dobré riadenie, zlepšovania v oblasti verejného obstarávania a podobne a mechanizmus vychádza z viacerých e, cieľov, z viacerých správ, technických správ, ostatných dokumentov. E, slovo teraz rozdám kolegovi Štefanovi, aby vás previedol tým výsledkami pre Bulharsko a Rumunsko a potom na konci to opäť zhrniem ja. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide o hodnotenie e, za Rumunsko, Eh, zhodnotili sme, že eh, pokrok nebol až taký eh, rýchly, ako sa očakávalo pred desiatimi rokmi, keď sa mechanizmus vytvoril. Významné nedostatky pretrvávajú v troch oblastiach boja proti korupcie, posilňovania nezávislosti súdnictva a boj proti organizovanému zločinu. Napriek tomu sa môže povedať, že CVM napomohlo e, tomu, aby sa tu zachovalo sústredovanie sa na reformy a e, s e, implementáciou určitých reform spomalili časté zmeny vlád v krajine. Pokiaľ ide o reformu súdnictva a nezávislosť súdnictva, Eh, je tu ešte určitý priestor na zlepšovanie. Určité eh, zainteresované strany, ktoré sme konzultovali, spomínali spôsob voľby do najvyššieho eh, súdu, je spôsob voľby prokurátora. A takisto sú tu nedostatky, pokiaľ ide o významné prípady e, e, korupcie a ich e, prenasledovanie. Je v aktuálnej vláde vôľa implementovať odporúčanie Európskej komisie spred jedného roka, ale bude to vyžadovať možno viac času, než sa pred rokom odhadovalo na strane komisie. A keď sa pozrieme na situáciu v Rumunsku, Významný pokrok sa zaznamenal vo všetkých e, štyroch oblastiach stanovených pre Rumúnsko, nezávislosť súdnictva obzvlášť. E, podobne ako v prípade Bulharska, aj v Rumúnsku sú potrebné ďalšie opatrenia, hlavne v oblasti e, boja proti korupcii, hlavne na vysokej úrovni, ale aj na miestnej. Keďže veľa dôležitých reforiem už bolo v Rumunsku prijatých, sústreďovať sa treba teraz na e, to, aby e, sa vlastne upevňovali a plne implementovali a hodnotilo sa to, čo priniesli. E, takéto hodnotenie sa začína vytvárať, takže máme Ehm, sme presvedčení, že odporúčania komisie spred jedného roku budú môcť byť čiastočne implementované tak, aby sa CVM pre Rumúnsko mohlo uzavrieť. V tomto prípade teda bude možné tento mechanizmus eh, ukončiť eh, v strednodobom pohľade. Keď sa pozrieme na prierezové otázky týkajúce sa oboch krajín, e, prišli sme to, že CVM bolo e, užitočné pokryť o finančnú a technickú e, podporu, ktorú si v oboch krajinách veľmi vážili. Všimli sme si však, že nie je to len o technickom procese, ale závisí všetko aj od politickej vôly, od vlády a e, zákonodárcov, od, pokiaľ ide o implementáciu reforiem, nie je teda len o, nie je to len o vytvorenie zákonov, ale aj o jeho naplňanie. CVM zohráva dôležitú úlohu e, v e, tom, aby vlády boli zodpovedné, posilňuje úlohu občianskej spoločnosti, E, zabezpečuje vonkajšie hodnotenie reformného procesu. E, okrem informácií v správe o pokroku komisie, myslíme si, že sa e, komisii dostáva adekvátne množstvo informácií, aby mohla hodnotiť aktuálnu situáciu Keď sa pozrieme na tie jednotlivé ukazovatele stanovené pre obe krajiny, do istej miery tu zaznievala kritika, že sú príliš e, vágne a preto nie je možné dostatočne hodnotiť e, dosiahnutý e, pokrok a nie je možné ľahko interpretovať, kedy je dosiahnutý. Niektoré strany kritizovali komisiu, že presúva ciele počas tohto desaťročného obdobia a e, teda neprekvapí, že niektoré ciele, ktoré sa, bolo, sa možno stanovili pred desiatimi rokmi, uh, už môžu byť zastaralé. Teraz uh, treba spomenúť aj niekoľko prípadov, kedy reformy sa stali nezvratnými, ako sa to uh, dosiahlo. Ide to, či to vyplynulo len zo zmeny vo vládach, alebo teda či to e, e, vyplýva aj z väčšieho e, prenasledovania korupcie. CVM je dôležitý, pretože je treba posilňovať, teda zabezpečiť rešpektovanie princípu právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Treba aj zabezpečiť, aby európske financie sa využívali správnym spôsobom aj z pohľadu eh, investorov v oboch krajinách je dôležité eh, vedieť, že eh, v krajine funguje princíp právneho štátu. Teraz slovo dostane opäť kolega pre záverečné hodnotenie. Takže aby som to zhrnul, čo tu zaznelo na no, našim um, Výsledkom našej štúdie je, že CVM ostáva veľmi užitočným nástrojom pre podporu reforiem v oboch krajinách predstavuje katalizátor e, zmien, ktoré v určitých e, prípadoch e, by tu prišli tak či tak, ale možno by to trvalo dlhšie. Takže určite urýchlil zmeny a reformy tento nástroj. Významný pokrok e, sa zaznamenal e, v prípade určitých e, benchmarkov v oboch krajinách, ale určite tomu bolo viac v prípade Rumúnska než Bulharska. Obe krajiny budú určite potrebovať viac času na plné dosiahnutie stanovených cieľov, než teda je koniec funkčného obdobia komisie. Tri veci považujeme za vhodné Eh, poprvé, eh, treba sa zaoberať eh, status quo, teda pokračovať v mechanizme tak, ako je nastavený momentálne, pokiaľ teda nebudú jednotlivé body plne dosiahnuté. Potom je možnosť zmeniť tento nástroj alebo prijať úplne odlišný prístup. Pokiaľ ide o tieto tri možnosti, Nemyslíme si, že by toto bolo e, e, želateľné, aspoň nie v dohľadnej budúcnosti, pretože veľa, veľký postup bol dosiahnutý, veci treba aktualizovať, aby sa zohľadnil postup, ktorý bol dosiahnutý, ale aj rozdiely medzi oboma krajinami a ich e, prístup k týmto dôležitým reformám. Takže druhá, eh, preto teda nevidíme eh, ako vhodnú tú prvú možnosť, eh, tak druhá možnosť pokračovať s mechanizmom, ale trošku v revidovanom rozsahu, možno s pevnými lehotami na dosiahnutie jednotlivých cieľov. a možno niekde v období nasledujúcich dvoch rokov považujeme za najvhodnejší postup alebo možno celistvojší mechanizmus, ktorý by e, sa nevzťahoval len na tieto dve krajiny, ale možno aj na iné e, členské štáty, pričom by sa vychádzalo z e, paktu EÚ pre demokraciu alebo antikorupčný mechanizmus alebo európsky semester alebo kombináciu týchto viacerých metód. E, by sme tiež mohli zvážiť a teda rozšíriť tento prístup e, a sústrediť sa viac na monitorovanie členských e, štátov, zabezpečenie zodpovednosti členských štátov Takže um, na záver eh, by som spomenul už len také dve širšie posolstva, ako Štefan eh, spomenul. Eh, zdá sa, že veľmi dôležité nielen dokončiť proces reforiem, ale aj konsolidovať zmeny, ktoré boli učinené, teda zabezpečiť túto irreverzibilitu. A po druhé, ako sme už spomenuli, kľúčom pre tú konsolidáciu aj e, ďalší e, postup e, pri realizácii všetkých odporúčaní. Týmto kľúčom je politická vôľa privodiť zmenu. To považujeme za kritický faktor. A v oboch krajinách tu vidíme priestor pre optimizmus v tejto oblasti. To je výsledok teda našej štúdie. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a ďakujeme za to, že sme mohli prezentovať našu štúdiu. Srdečne ďakujem. Je to zaujímavé a pre nás e, dôležité, pretože e, vývoj v oboch krajinách sledujeme už veľa e, rokov s odlišným stupňom teda obáv a starostí. Teraz by som odovzdala slovo zástupcom oboch krajín, pán Morbel Kivo z Rumunska, pani Jobanu Todea tiež zo stáleho e, zastupiteľstva, pamätuje pani Stejinka, tiež zo stáleho zastupiteľstva, takže neviem presne teraz, kto z vás sa chce ujať slova. Nech sa páči. Doamnă președinte, onorați membri aj parlamentu Európy. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, zástupcovia členských štátov Európskej komisie, vážení hostia. V mene eh, rumunských eh, eh, orgánov by som sa vám chcel poďakovať vášmu výboru Európskeho parlamentu už eh, prešlo 10 rokov, odkedy CVM e eh, spustil svoju činnosť. Ďakujem vám aj za výsledky tejto štúdie. Eh, v prvom rade chcem povedať, že tento mechanizmus bol veľmi dôležitý preto, aby sme mohli udržateľne postupovať v procese reforiem. Myslím tu teraz na reformy v oblasti súdnictva, boja proti korupcii, a integrity štátnych orgánov v Rumunsku. Štúdia, ktorú sme si dnes vypočuli, hovorí o osobitnom pokroku a skutočnosti, že reformy by, už, by sa mali stať e, teda nezvratnými. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť. Tieto reformy v oblasti súdnictva a inštitúcií E, za ne vďačíme obzvlášť aktérom na mieste spolupráci medzi našimi orgánmi a Európskou komisiou. Ale samozrejme, e, veľká časť úspechu leží na strane občianskej spoločnosti v Rumunsku. E, táto štúdia Eh, vedie k porovnateľným výsledkom ako hodnotenie, ktoré sme si urobili my eh, interne. Naozaj tu vnímame pokrok. Aj správy Európskej komisie v posledných rokoch ukázali, že eh, väčšinu cieľov CVM sme pretavili do národných stratégií a politík. Keďže sme toto eh, mohli skonštatovať, je vám pravdepodobne známe, že rumúnska strana si žela, aby CVM v prípade Rumúnska ukončil svoju činnosť v nasledujúcich mesiacoch. Vyslovili sme sa za to, že odporúčania sa správy z roku 2017 sa zavedú tak, aby sme mohli hovoriť o tom, že zadania sa dosiahli, pretože po týchto zadaniach môžeme dúfať v to, že CVM vyprší a že ďalšia správa v roku 2017 to len potvrdí. Rumúnske orgány sa domnievajú, že vypršanie eh, CVM by mohlo mať Rumúnsko možnosť a teda, že aj ďalšie e, mechanizmy, ktoré sú skôr horizontálnejšie, tie vlastne budú v Rumunsku rovnako ako v iných štátoch analyzované. Veríme, že tieto reformy v rámci politík a programov EÚ sa teda budú môcť byť analyzovať. To je všetko to, čo som vám chcel povedať. Ja, vielen Dank. Ich mache jetzt eine... Ďakujem. Teraz Bulharsko sa nechce e, vyjadriť a preto teraz dám slovo poslancom. Ja som spravodajkyňom ňou a táto, k tejto štúdii vám chcem povedať, že súhlasím do určitej miery. Prepačte, ešte vy? Uh, excuse me, chair, I, uh, this... Prepačte, pani predseda, predsednička, poprvýkrát hovorím v tomto výbore. Neviem, ako bolo potrebné si e, zažiadať slovo. V každom prípade chcem poďakovať. Prepačte, kto ste? Zastupujem stále zastúpenie Bulharska. E, som zodpovedný za náš tým CVM na našom stálom zastúpení. Chcem vám poďakovať a chcem poďakovať členom výboru komisii a tiež zastupcov členských krajín. Pre nás je to výborná možnosť vypočuť si zistenia tejto správy. To e, prezentácia bude včas komunikovaná v Sofii a určite e, prijata s veľkým záujmom. Len súhlasím s väčšinou vašich zistení, menovite pokiaľ ide o to, že CVM e, <clears throat> pomohlo pozitívnym zmenám v Bulharsku a tiež e, je to proces spolupráce medzi orgánmi a občanskou spoločnosťou a tiež výborná spolupráca s Európskou komisiou. Tiež ma teší, že správa e, oceňuje pokrok napríklad v boji proti organizovanému zločinu tu v tejto oblasti Máme úspechy tiež reforma súdnictva a tiež vás chcem uistiť, že Bulharsko je odhodlané dosahovať uchopiteľné výsledky u tých niekoľkých odporúčaní, kde sa žiada od nás ďalší pokrok, napríklad teda boj proti korupcii, kľúčová legislatíva, čo skoro bude prijatá, kde sa bude inštitucionálne konsolidovať boj proti korupcii. Tiež vítam to, že sa konkrétne spomínajú, spomína potreba konkrétnejších a špecifickejších očakávaní na základe tých odporúčaní, ktoré sa stanovili už v roku 2017. Takisto, ako už spomenuli rumunskí kolegovia, ako náhle sa uzavrie CVM, by mali byť krajiny e, brané rovnako. Ďakujem ešte raz za možnosť vystúpiť. Ďakujeme i za to, že ste sa prihlásili eh, do diskusie. Eh, eh, dám slovo kolegom. Na pani Makovej, pán Pirinsky, kto začne? Bulharsko alebo Rumunsko? Ďakujem veľmi pekne. I ja chcem oceniť prácu, ktorá sa udiala na tejto správe Chcem poďakovať za prítomnosť zástupcov e, e, dvoch dotknutých krajín i, i ich komentáre. Ako ste povedali, otázka predmet tohoto mechanizmu pre uh, spoluprácu a overovanie bola na vysokej úrovni a veľmi významná naprieč teda počas týchto 10 rokov. Bulharsko, Rumunsko samozrejme. Možno, a nie som si istý, či autory správy vidíme tu, že dátum je tu 9. januára, neviem do akej miery nadviazali na najnovší vývoj v Bulharsku. Predstaviteľ stáleho zastúpenia hovoril o finalizácii novej legislatívy. Je to Eh, osobitný zákon na boj proti korupcii, no, najmä na vysokej úrovni. Samozrejme, že bolo to predmetom vážnych diskusí v parlamente i v spoločnosti. V zásade jednou z najkontroverznejších tém bola diskusia o vymenovaní eh, šéfa tejto novej eh, agentúry na sklade tohto zákona e, ako neutrálny by to mal vykonávať e, prezident, tvrdí opozícia. Že by to mal byť návrhu tej legislatívy už to chápanie, že šéf by bol volený v parlamente. Tento aspekt e, spájam s tým, že to súvisí s tými výsledkami, ktoré sú nie veľmi e, uspokojivé, pokiaľ ide o tie výzvy súvisiace s korupciou, pretože legislatíva tu je. Za posledné roky prebehlo množstvo rôznych e, diskusí v rôznych krémiách, ktoré e, sa snažia bojovať proti korupcii. Do veľkej miere však tento proces bol stiažovaný práve kvôli politickému bloku a preto tu bola taká patová situácia v parlamente. Pred pár dňami prebehlo hlasovanie o nedôvere, ktoré iniciovala opozícia voči vláde. Obavy súviseli práve s korupciou ktorá teda nebola, údajne nebola dostatočne e, e, potieraná. Bohužiaľ, táto diskusia v spoločnosti sa vnímala ako politický boj, než že by to viedlo e, k spoločnej vôli prekonať korupciu. A toto je skutočná výzva, skutočný problém. A v tomto ohľade mám zo pár otázok na adresu autorov štúdie spomenuli, že a je to do veľkej miery pravda, že samotný mechanizmus bol katalizátorom, ale kladiem si otázku, či e, zistili i to, že opakovanie týchto správ sa stalo nejakou rutinnou záležitosťou, kde sa znížila účinnosť tých jednotlivých zistení a odporúčaní. Po druhé, Kladiem si otázku, či neviem, pokiaľ ide o Centrum pre stratégiu a evaluáciu, čo vlastne je a do akej miery sa v princípe zameriali na stratégie, do akej miery to súvisí s bojom proti korupcii. Pýtam sa, či si sami nepoložili otázku, či toto je najlepší spôsob boja proti korupcii v Bulharsko-Rumunsku. Či sú to osobitné prípady a nie, že by sme sa len zameriavali na komparatívny prístup s problémami naprieč EÚ, pretože do určitého rozsahu tento problém e, čelia mu do rôznej miery rôzne krajiny hlavne tie nedávne výzvy EÚ, pokiaľ ide o právny štát a účinná implementácia právneho štátu v rôznych krajinách. Minimálne ja som si kladol otázku, či by sa nemalo uvažovať o zmene zamerania tohto postupu smerom ku komparatívnejšiemu porovnávaniu, hodnoteniu, ktoré krajiny sú účinnejšie pri zabezpečovanie nadriadenosti právneho štátu. A v záverečných častiach tejto štúdie sú závery a odporúčania, a to v dvoch verziách. Verím, že v tej druhej verzii je naznačené, že, že možno vychádza z ďalšieho horizontu tohto postupu a kradem si tiež otázku, či autory či sa pozerali na antikorečnú správu komisie z roku 2014. To bola jediná po tom, čo sa prijalo rozhodnutie v roku 2011 pripravovať e, dvojročné správy tohto typu. Ako viete, nová komisia a pán Kimmermans ten list e, alebo teda sa objav, obrátili na predsedu výboru Líbe, že už nebudú takéto správy a že obavy týkajúce sa korupcie by boli v každoročných eh, správach o korupcii a v európskom semestri. Určite je tu priestor na veľmi nestrannú evaluáciu v tomto mechanizme i v celkových výzvach, tak aby krajiny dokázali vyhodnocovať sa na základe objektívnych posúdkov, ale tiež na komparatívnej báze na základe problémov, ktoré majú jednotlivé krajiny. To sú moje poznámky. Dankeschön, Frau Kollegin Makovej. Ďakujeme kolegyňa Makovej. Ďakujem. Prvá otázka, ktorú chcem položiť, a to je jediná otázka, ako mohli dospieť k takémuto záveru, ak by boli sledovali to, čo sa dialo v roku 2018 v Rumúnsku, ale aj celý rok 2017. Videli ste, ako súdnictvo pomenilo zákony veľmi e, skryto, bez poradenstva s občianskou spoločnosťou, bez e, rady, bez toho, že by sa pýtali rady e, prokurátorov, tých, tí, ktorí protestovali na schodiskách v prokuratúry. Sledovali ste všetko toto, pretože to, čo tu vidím v tej štúdii, Nezávislosť súdnictva je v Rumunsku zaručená. A ja vám však môžem povieť, že to nie je pravda. Bolo tomu tak do, roku, konca roku 2016, ale od roku 2017 to neplatí. Naopak, tri zákony v oblasti súdnictva sa radikálne zmenili, aby po súdnictvo bolo podradené politike. Terejšia vláda, socialisti a ALDE preto sudcovia a prokurátori po pracovnej dobe vystúpili pred, pred prokuratúru, aby protestovali. A ešte jedna vec. Veľmi závažne sa mení i trestný zákonník a e, trestnoprávny poriadok, pretože korupcia je tu osobitne dotknutá ako korupcia sa bude e, objavovať oveľa e, bezproblémovejšie. Pozmeňujúce návrhy sa tu objavujú, aby trestný postup e, sa zmenil. Teraz možno poskytovať úplatky možno za niek- niekomu zaplatiť peniaze a to ne, sa nepovažuje e, za korupciu, keď napríklad vyšlete svojho brata ako to, aby nie, niekomu zaplatil za, a vymohol tak službu, nie je to trestný čin. Alebo ak prezident e, rumunského senátu musí už po dlhú dobu je zvaný pre, pred súd. Čo tomu povedali poslanci v 17, urobili pozmeňujúci návrh, aby sa z trestné právneho e, zákonníka vyškrtlo kriva, kriva prísaha. Čiže vždy pri týchto postupoch je vlastne v Rumunsku práti pravidlo sloboda pri klamaní, vôbec sa to už v Rumunsku netrestá. To sa jednoducho zmenilo medzi časom. A ja sa pýtam, či ste sa rozprávali s ľuďmi, ktorí protestovali. Boli to 100 tisíce ľudí i v roku 2017, i v roku 2018 v januári. A ja vás len nabádam, na treťom poschodí bude výstava s fotografiami ľudí pri týchto protestoch v Rumunsku. Ľudia hovoria, že chcú súdnictvo a nie korupciu. Ja to vidím trošku inak ako v tejto štúdie. Realita proste vyzerá inak. Sú tu rôzne príklady, ktoré môžem uviesť z trestného zákonníka. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vtedy, keď sa príjmú, urobia z Rumúnska e, raj pre narušiteľov. Tam, kde je to možné, tam sa potom zákony veľmi ľahko ohýbajú ľudí potom nebudú vôbec stíhať. Sú tu zákony, ktoré tvrdia, že nemožno začať s nejakým vyšetrovaním bez toho, že by o tom bola osoba informovaná. Takže že sa osoba informuje, čo skoro budete, bude proti vám vedený proces. To je naozaj, e, naozaj výsmech, čo sa tu deje. spolupráca medzi európskymi štátmi, medzi členskými krajinami tak bude ovplyvnená. Zisťovanie v Nemecku či Španielsku, to všetko sa v Rumunsku uloží ad acta, pretože osoby, ktoré sú, e, na ktoré je to zacielené, musia byť hneď informované. Šéf socialistickej strany šéf e, politickej skupiny je podozrievaní e, z prania špinavých peňazí, korupcie a tiež z e, viac ako 20 miliónov eur, e, ktoré mal údajne spreneveriť. Tieto zisťovania vedie OLAF. Samozrejme, že sa snažili zmeniť trestný zákonník, aby zákony na národnej úrovni umožnili šéfovi socialistov v Rumunsku sa očistiť. To sa deje v Rumúnsku 2017-18. Politici si konajú vo vlastnom záujme proti záujmom Rumúnska. Táto krajina nechce byť e, krajinou páchateľov, chceme byť rovní pred zákonom, nie, aby tu boli niektorí, ktorí e, sú pred súdom e, nezraniteľní. Ešte snáď krátka otázka Mm, nepoznám vás veľmi dobre, nepoznám tento inštitút, ale chcem sa spýtať, či ste počuli o tom, do ako v Rumunsku sa tá smernica o vlastných tovaroch, ako sa táto smernica implementovala doteraz nedošlo k implementácii. Tá smernica je len na európskej úrovni, pretože pokiaľ viem, vidíme, že 99% tejto smernice nebolo na národnej úrovni implementovaných. Ide tu vlastne o e, skonfiskovanie vlastných tovarov e, alebo statkov. Tu ide o to, aby sa veci E, na národnej úrovni neimplementovali, ak sú na európskej úrovni. Hovorili sme o korupcii, o verejnom obstarávaní podvodoch a ja vám chcem pripomenúť, že pred pár dňami pán, pán Timmermans kritizoval Rumunsko za kroky späť, ktoré e, vidno. Bolo to určité varovanie, myslím si, pre Rumunsko za tie E, kroky späť, ktoré spôsobili zmeny e, súdnictva a trestného postupu a poriadku. Čiže prosím vás, vyzývam vás, aby ste sa rozprávali s ľuďmi na ulici. Dennodenne sa ich môžete spýtať, čo si o tom myslia. A mám aj otázočku, že či tie výsledky sa zaznamenávajú do takého track record záznamu a sú tam samozrejme uvedené čísla a tá otázka súvisí teda s nasledovným. Koľko osôb bolo postavených pred súd za korupciu a koľko ľudí sa dostalo skutočne aj do väzenia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja teraz dám realizátorom štúdie slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem reagovať teda na to, čo, to tu, čo tu odznelo na tie otázky. Áno, samozrejme na otázky poslanca z Bulharska. Možno to na tých priesvitkách nebolo také zrejme, ale uvidíte, že my si myslíme, že treba prijať komparatívnejší prístup. Vy ste to spomenuli ako taký jednoduchší prístup, ktorý by sa týkal všetkých členských štátov. My sme poukázali na niektoré možnosti, že čo by to mohlo byť. Spomenuli sme Union Pack pre demokraciu a základné práva. Takisto si myslíme, a tiež to nie je na tých priesvitkách, ale je to správe, že správa o antikorupcii táto sa zastavila a my si myslíme, že by sa mohli oživiť a že to by mohla byť jedna z možností, oživiť to po mandáte komisie do takého komplexnejšieho pohľadu na členské štáty, ale zatiaľ si myslíme, že je dôležité, aby sme pokračovali v tom monitoringu implementácie reforiem, ktoré sa venujú tým najnovším odporúčaniam, ktoré boli zo strany komisie pripravené pred rokom a toto by sa malo sústrediť teda aspoň na obdobie do konca funkcie tejto komisie a potom, ak sa teda zaznamená nejaké kroky, pokiaľ ide o všetky tieto odporúčania, tak by sa dalo možno zvážiť, že by sme nahradili súčasný systém CVM v tejto súčasnej podobe náhradným systémom, ktorý by po, po, pokrýval všetky ostatné štáty. Ja slovko dve k tomu, tým otázkam, ktoré tu odzneli, pokiaľ je Bulharsko, či Rumúnsko, pardon. My si uvedomujeme, poznali sme tie demonstrácie, tie demonstrácie, ktoré sa udiali nedávno. Vlastne tá otázka toho, že CVM má očakávaný dopad, to je kontroverzné a rozdieluje to ľudí, takže vlastne sme nadviazali na množstvo ľudí, s ktorými sme sa rozprávali a v tom našom hodnotení sa pozeráme na to, čo sa udialo za ostatných 10 rokov na základe tých zmien, ktoré sa udiali v tomto období. Mali sme pocit, alebo máme pocit, že tu je dôvod byť optimistickejší, ale to neznamená, že tu nie je riziko nejakého spiatočného chodu. My vieme, že to tak je a to je vlastne jeden z dôvodov, ktorý dúfam, že teda sa v našej správe prejaví. Takže to je všetko z mojej strany. Ak sú tu ešte otázky, tak samozrejme na ne zareagujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ja som bohužiaľ neporozumela z tej vašej odpovede veľa. Povedali ste, že ste sa rozprávali s ľuďmi na ulici a že sú tu kontroverzné názory. Ľudia, ktorí chodili do ulic, a naďalej žiadajú spravodlivosť a nie korupciu, žiadajú spravodlivejší justičný systém a chcela by som vám pripomenúť, že vo všetkých CVM správach už celé roky sa oddeluje medzi inštitúciami, ktoré uplatňujú zákon, napríklad antikorupčný úrad alebo poli- politická vôľa bojovať proti korupcii. To znamená, je tu jasná línia medzi týmito dvomi skutočnosťami. Tie inštitúcie pracujú, preto tu máme aj ministrov, ktorí napríklad idú pred súd, ktorí boli odsúdení a sú tu takisto ex-ministri, ex-šéfovia vlád, ex-prezidenti futbalových klubov, ktorí už sú vo vezení, zatiaľ čo v Bulharsku a v iných krajinách v Strednej Európe takéto prípady jednoducho neexistujú, nielen preto, že by tu nebola korupcia, ale pretože tie vyšetrovania nezašli tak ďaleko. Takže ja by som k tomu už iba povedala toľko, že inštitúcie, tak ako aj správa CFAM, CF, CVM hovoria o tom, že dobrá práca, ale e, boj proti korupcii, ako keby tu nebola ňu vôľa. V najnovšej správe sa celkom jasne poukazuje na to, že politická vôľa sa znížila, že politická vôľa dokonca skôr ide v ruka v ruke s korupciou, prospech korupcii a proti antikorupčným zákonom. Do roku 2016 všetci tí, ktorí boli pri moci, Neboli samozrejme radi pred súdom, ale nikdy sa im to nepodarilo, nikdy to nechcelo, aby legalizovali takéto trestné činy. Ale od roku 2017, odkedy máme socialistov a ALDE pri moci, zdá sa, že už nič nie je dôležité. Aj keby nás Európa nechala padnúť, aj to ich nezaujíma. Aspoň tie správy CVM by si mali prečítať za 10 rokov ostatných, aby ste videli, že tam nie je nič kontroverzné. Vždy tu bol problémom politická vôľa. Samozrejme, nikto nemôže byť presku. Nikomu sa nepáči, keď ho vyšetruje, ale politika má niekedy nástroje, že to zastaví a v niektorých krajinách to jednoducho politici urobia, v niektorých nie. To znamená, závisí to aj od česti politikov. V Rumúnsku už rok nemáme takúto čest politickú. Chcú politici urobiť všetko preto, aby sa nedostali pred súd, aby neboli zhabané ich majetky. Ja som takisto na zozname rečníkov. Keď si pozriete tie správy, keď si ich prečítate za tých ostatných 10 rokov, tak sa spýtate, že čo sa nám vlastne podarilo dosiahnuť. Že sa to trochu pohlo dopredu, samozrejme, to by som rada verila, ale bola by som rada vedela, ako sa to teda posunulo dopredu. Myslím si, že ten mechanizmus, tomuto sa podarilo tie reformné sily v jednotlivých krajinách posilniť. Máme všade ľudí, ktorí chcú svoju krajinu posunúť dopredu a oni potom vlastne s týmto mechanizmom vlastne e, zaznamenali určitý pokrok. To, je, to ide aj s profesionalizáciou správy vecí verejných, takisto aj s tým, že tu máme ľudí, ktorí vlastne chcú uplatňovať európske peniaze v súlade s pravidlami, pretože inak by to museli vracať. A máme investorov, ktorí vlastne tieto krajiny chcú posunúť trochu dopredu ja si myslím, že prvé nešťastie bolo, že obe krajiny boli na rovnakej úrovni, hoci nie sú na rovnakej úrovni, sú rozličné, to sme vlastne videli aj teraz v ostatnom čase a rovnaká optika pri oboch krajinách e, mohla vzbudiť aj nejaké negatívne pocity. Istotne bola chyba, k Chorvátsko nedať do tohoto mechanizmu a preto si myslím, že tie vaše odporúčania tento mechanizmus rozvíjať ďalej aj pokiaľ ide o budúce krajiny, ktoré pristúpia. Je to veľmi dôležité. Otázka je iba, do akej miery vlastne tento mechanizmus musí byť ďalej rozvíjaný, nielen pokiaľ ide o Západný Balkán, ale aj pokiaľ ide o obe krajiny. Musíme sa snažiť, aby obe krajiny tento mechanizmus ďalej rozvíjali, pretože budeme potom takto potrebovať presnejšie výsledky. Teraz tu máme konkrétny problém, aj ste to spomenuli, je to politizácia, miera politizácie, ktorá bola od začiatku obrovská. Pamätám si, keď sme tu mali tie vypočutia, si myslím, že to svojho času bolo dobré vypočutie, ale to, čo sa udialo predtým, to by nebolo nám, to nám nebolo zapotreby. Takže máme tu ešte ďalšie problémy, ktoré e, sa riešia alebo neriešia a čo sa nám teda udržateľného uhla pohľadu podarilo dosiahnuť. Myslím, že také nezvratné posuny si treba pozrieť. Musíme sa pozrieť na to, čo je v politike nezvratné, keď jednoducho s jednoduchou väčšinou sa dá všetko zasa prehlasovať. Takže chcela by som vedieť od vás, že čo sa tak e, ne, nezvratné podarilo a ktoré veci sa nepodarili. Napríklad v Burhašsku tá otázka sudcov, alebo napríklad dopad e, generálneho prokurátora, to sú starí harcovníci, ktorí povedia vždy to, čo treba Otázka je, čo sa nám nepodarilo dosiahnuť a kde sa musíme postarať o to urobiť také veci, aby v oboch krajinách sa niečo dosiahlo. A ja by som povedala, že mne je úplne jedno, kto tam je pri moci. Ja po skúsenosti desiatich rokov pozorovania vidím, že tu nie sú nejaké veľké rozdiely, pretože vlastne každé politické smerovanie má svoje slabiny aj silné stránky a preto by som sa chcela, e, nechcela tomu vôbec vyhnúť. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Pirinsky, ten boj proti korupcii zdôraznil to. Ide tu o otázku, že čo my môžeme urobiť lepšie na to, aby sme mali lepšie výsledky. A ešte teraz ste na rade vy a potom dostane slovo generálny sekretariat komisie a samozrejme aj predstavitelia Monika Maková, nech sa páči. bez mikrofónu. Máme tu obvinenia za kriminálne skutky a bez CVM by sme neboli mali v Rumunsku direktorát boja proti korupcii, bolo by sa to už rozpadlo a ďalšie pravidla a zákony sa pomenili Takže chvála Pánu Bohu to máme. Malo by to pokračovať naďalej, pokým sa všetky tieto benchmarky splnia a budú nezvratné, takže to pomohlo. Ale takisto pomohlo a máme tu napríklad e, konkrétne čísla, dôkazy. Máme napríklad 30 ministrov, ktorí sú vo vezení a boli obvinení. Máme zhruba 99 poslancov, ktorí išli do väzenia. 88 e, sudcov a prokurátorov išlo do väzenia. Áno, máme výsledky, tá inštitúcia fungovala a vďaka teda sudcom, ale týchto podporovali tie správy CVM a politici nemohli veľa urobiť. Dobre, v niektorých prípadoch sa nezrušila imunita, ale normálne to teda fungovalo. Ja teraz hovorím o politickej situácii teraz v Rumunsku, pretože 70 rokov vlastne máme najhoršie zmeny, ktoré sa dejú práve teraz. A zdá sa, že CVM už nič e, neznamená. Napríklad tlačové vyjadrenie Timmermansa spred dvoch dní zdá sa, ako keby to nebolo na nikoho určené ako keby boli samoučelné, ako predstaviteľka ľudí, pretože krajina politici nereprezentujú Rumunsko, ľudia prezentujú Rumunsko a ľudia išli do ulic na to, aby obhajovali systém justičný. Takže chcem iba zopakovať, že áno, CVM pomohlo a chceme, aby CVM pokračovalo Uvidíme, či politici tu budú ešte aj o rok týto, Tak e CVM musí pomôcť. Máme tu nejaké benchmarky a musíme sa pozrieť na to, že či to, čo teraz máme, stačí. A teraz skutočne už čakám na odpoveď aj zo strany predstaviteľov Bulharska. Ďakujem. Ja by som sa teda venoval otázke, ktorá sa týkala nezvratnosti reforiem pokiaľ ide o ten pokrok, ktorý bol dosiahnutý, by som chcel upriamiť vašu pozornosť skôr na také tabulky eh, komplexné, ktoré sú v našej správe obsiahnuté a ktoré sa týkajú právnych zmien, ktoré boli prijaté za ostatných 10 rokov v oboch krajinách. A pokiaľ ide o tú nezvratnosť týchto reforiem, ako sme v prezentácii povedali, je veľmi ťažké povedať, teraz môžeme byť spokojní, že tieto reformy už sa nezrušia, Myslím, že najnovší vývin situácie, o ktorej tu počúvame v Rumunsku predovšetkým, poukazujú na to, že ide o naliehavú vec a preto si myslím, že jedna z tých vecí, ktorá je dôležitá, je aj ten záznam, pokiaľ ide o vyšetrovanie prípadov korupčných. Takže treba sa pozrieť na to, že aby sa tieto nové zákony konzistentne uplatňovali a Treba povedať, že korupcia vždy existuje, odhľadnúť od toho, kto je pri moci, ale je veľmi dôležité, aby sme dohľadli na to, aby vláda a zmeny vo vládach neviedli k nejakej e, zmene pokroku. Boli tu viaceré zmeny vlád a to samotný už ukazovateľ zvyšujúcej nezvratnosti týchto zmien. Takže aspoň v Bulharsku niektoré zúčastnené strany poukázali na to, že sú tu problémy, pokiaľ ide o súdne spory, ktoré jednoducho sú spojené s tým politickým cyklom a niekedy sa tu vlastne čaká na výsledok rozsudku až po voľbách, takže toto takisto musí prestať, aby sme preukázali nezávislosť súdnictva. Možno by som teda ešte vo všeobecnosti sa k tomu vyjadril v kontexte toho, že čo by sa dalo zvážiť ako zvratné alebo nezvratné, pokiaľ ide obe krajiny. A povedal by som, že pravdepodobne taká najdôležitejšia z týchto vecí je to, že ľudia majú očakávania, ktoré sú teraz takéto nezvratné. Hovorili sme o tých demonstráciách a o iných manifestáciách nespokojnosti a obavy ohľadne toho, že by krajina mohla zasa upadnúť do minulosti to je niečo, čo je veľmi dôležité a CVM poskytlo teda taký rámec pre ľudí, aby títo vedeli, že čo môžu očakávať, pokiaľ ide o politické správanie, pokiaľ ide o politický štát a myslím si, že to teda nastavilo určitú mieru uvedomelosti ohľadne toho, že čo sa v tom procese deje, a nebolo by to pravdepodobne také jednoduché dosiahnuť iným spôsobom a preto si myslím, že keď sa teraz snažíme vysvetľovať tento pokrok, tak ten pokrok sa zaznamenal, nie je dokonalý, sú tu rizika a jedna z vecí, ktorú by som spomenul, čo už pravdepodobne nezvratné, sú napríklad tie očakávania v oboch krajinách ohľadne toho, že čo tam môžu očakávať od tých, ktorí spravujú krajiny a od ostatných. Ja by som sa chcela poďakovať predstaviteľovi vlády v z Bulharska, ale nech sa páči, môžete sa ešte vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako reakcia na otázku prípadov korupcie, bohužiaľ nemám štatistiky k dispozícii, ale mohol by som vám povedať, že počet tých obvinení, ktoré sú tak za rok v podstate stále čo do počtu za ostatné 3 roky, ak sa nemýlim. Teda množstvo konfiškovaného majetku za roku 2012 až doteraz, pokiaľ je obvinenia z organizovaného zorganizovaného zločinu, tak to sa zvýšilo z 22 na 27, ale nemám konkrétne štatistické údaje. tak aby sme takéto čísla mali k dispozícii, tak môžete nám ich poslať istotne formou listu. Nezabudnite na to a pošlite nám to ešte pán Pirinsky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zareagujem na niektoré z vašich vyjadrení. Pokiaľ ide o tú nezvratnosť, podporil by som to, čo povedal predstaviteľ štúdie, pokiaľ ide o tie očakávania, je pravda, že v spoločnosti vlastne narastlo, narastlo také odhodlanie, nielen očakávania, v tom zmysle, že, že by tu mali byť hmatateľné zmeny, ktoré sa považujú za určité, ako za znepokojujúce. A v tomto ohľade by som chcel poukázať na to, že tu máme veľké demonstrácie napríklad v hlavných mestách, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia, s rozvojom lyžiarského rezortu, kde boli nejaké náznaky znepokojujúcej korupcie, ale čo sa teda, s čím to súvisí? Vlastne tá firma, ktorá investuje, je offshoreovou firmou a je to vlastne e, právne čistá offshoreová firma, takže kde je ten problém? To je vlastne ilustrácia toho, na čo som poukázal. Eradikovanie, vykorenenie korupcie sa musí vnímať vo všetkých uhloch pohľadu a mechanizmoch, ktoré vlastne umožňujú takúto nekalú činnosť a bolo by správne, ak by sme napríklad porovnali vlastné praktiky v jednotlivých krajinách s celkovými podmienkami, ktoré, v ktorých sa takéto jednotlivé prípady dejú. Pretože zdieľam tu je obavy tých, ktorí protestujú a myslím si, že e, nie je teraz nejakou výhovorkou, že to je takáto firma, ktorá niekde zaregistrovaná, zrazu by sme sa teda nemuseli už pýtať, že čia je a čo robí, ale správneho hľadiska tu nejde o porušenie práva, takže ide o otázku hľadania aktuálnych prístupov, postupov, mechanizmov, ako aj zmien ohľadne praktík a právnych postupov na to, aby sme mohli skutočne riešiť to, čo znepokojuje tento výbor a to ide o to vlastne spreneverenie európskych peňazí. Frau Kollegin Makovej, dann aber kolegyňa eh, Makovej. To je pravda a s touto štúdiou e, súhlasím e, v tom e, zmysle, ako spomínate, tú nezvratnosť. Nezvratná je vôľa a želanie Rumunov, aby neboli vylúčení z Európskej únie, aby sa zrealizovali reformy, aby spravodlivosť tu bola pre všetkých, pre obyčajných ľudí, ako aj pre politikov. Aby sa naša krajina ďalej e, rozvíjala, aby sa nekradli, nerozkrádali európske prostriedky a tak ďalej. Inak je Rumunsko naozaj krajina pôvodu číslo 1, pokiaľ ide o emigráciu. Ľudia odchádzajú. A mnohí e, protestujú, e, zabalia sa do zástavy Európskej e, únie a protestujú. Máme tu práve e, výstavu, preto som e, priniesla tento obrázok tu e, do sály. Pozrite sa, táto žena sa obliekla do farieb európskej zástavy. Vidíte to zúfalstvo na tvárach týchto ľudí. Všetci cítia, že teraz sa v Rumunsku dejú nepríjemné veci. Pán Slís, nech sa páči. Bei mir, nein, bei mir aus dem, auf dem, das Generalsekretariat der Kommission. Za, zástupca generálneho sekretariátu komisie by sa mal teraz vyjadriť. V mojich podkladoch sa spomína eh, meno eh, Slís. Ďakujem pekne, eh, pani predsedníčka. V prvom rade by som chcel privítať skutočnosť, že ste požiadali o vypracovanie tejto štúdie, pretože je to celkom zrejme v súlade s eh, prístupom komisie po desiatich, po desiatich rokoch zhodnotiť, čo eh, CVM dokázalo. Eh, určite si spomeniete, že začiatkom minulého roka sme vypracovali e, odlišný prístup, než aký sme mali v minulosti. E, v e, pri tejto príležitosti sme zhodnotili aj tých predchádzajúcich 10 rokov a možnosti zmeny. Rozhodli sme sa prijať do budúcnosti trošku odlišný prístup, teda obmedzené množstvo kľúčových odporúčaní ktoré by e, umožnili e, vlastne ukončenie CVM, pokiaľ by nechýbali e, pozitívne kroky v určitých kľúčových oblastiach zhodnotenia z januára z minulého roka. Takže snažili sme sa aj my ten dlhodobý dopad toto toho aj štúdia, ktorú ste zadali. E, vy veľmi jasne štúdia poukazuje na niektoré osobitosti e, mechanizmu CVM a osobitné e, súvislosti, ktoré tu boli v, jeho, v čase jeho vzniku. Išlo o neobvyklú formu kooperácie a vychádzalo sa vtedy z e, nového prístupu spolupráce s členskými e, e, štátmi vo veľmi hlbokých a citlivých oblastiach s veľkým zájmom pre spoločnosť. Takže celkom nutne v priebehu rokov to viedlo k tomu, že komisia ďalej prehlbovala svoj e, spôsob, e, ako e, postupovala v tejto oblasti a to mohlo viesť k určitým pocitom, ktoré sa tu spomenuli a že teda komisia nejakým spôsobom zachádza priďaleko, keď teda mení tie pôvodné ciele, ale vlastne práve naopak nám ležalo na srdci, aby sme stále tu zachovávali ten e, pôvodný e, prístup, ktorý bol na začiatku stanovený. A k ďalšej téme, ktorú spomínate, a spomína sa aj v správe, e, spomínate si, že v jeho prijave o stave únie predseda Juncker povedal, že tento rok sa vypracuje dokument zaoberajúci sa vymhaním princípu právneho štátu a ja si myslím, že CVM v tomto bude veľmi cenným nástrojom. A správa teda zhrňa, aký dopad CVM má malo, nie je e, to dokonalý mechanizmus, nezodpovedal na úplne všetky otázky. Takto to vnímame aj my. E, bola to veľmi ambiciózna úloha, ale dôležité úlohou CVM bolo, že jednoducho prispel k tomu, že vlastne tu neustalo úsilie v oblasti e, reforiem Eh, teraz zo strany eh, politikov aj dôležitých zainteresovaných eh, strán v týchto krajinách. A podarilo sa nám pomocou tohto mechanizmu zabezpečiť úzkú spoluprácu s občianskou spoločnosťou aj s vládou, aj s zainteresovanými stranami. A napokon povedal by som, že E, súhlasíme s pohľadom, e, že irreverzibilita a e, dosledovateľnosť je veľmi dôležitá, je veľmi ťažké pre nás mať istotu. Vždy tu bude určitý prvok posudzovania, akým smerom sa teda veci vyberajú, ako sa zakorenili. ale plne súhlasím e, v tom tiež to hovoríte aj vy v e, vašich odporúčaniach členov výboru. A keď sa pozrieme na parametre, e, ktoré si zvolila aj komisia, Videnosť z toho, aké prepojenie urobili občania medzi týmito otázkami a e, vlastne európskymi e, hodnotami, Európskou úniou. A na tomto musíme stávať, z tohto musíme vychádzať. A e, tu určite CVM poskytlo určité konkrétne odpovede a prispelo ku realizácii konkrétnych záležitostí. Vychádzame z toho, že mechanizmus bude teda e, bežať ďalej. Ešte sme nehovorili o otázke e, narábania s európskymi prostriedkami. Keď sa pozriem na čísla Európskej komisie, e, som rada, že pani keď je tu tiež. Keď sa pozrieme na čísla, všetko je v poriadku, korupcia je všade v oboch krajinách s výnimkou európskych fondov, no to nám nenahovoríte. E, v každom prípade berieme e, to teda na vedomie, ale Možno bolo dobre, keby ste nám mohli povedať niečo, e, pán Slís, k ďalšiemu vývoju tohto mechanizmu, ako si ho predstavujete do budúcnosti. Mohli by ste sa k tomu ešte vyjadriť? Našim zámerom v minuloročnej správe bolo, aby sme boli špecifickí, pokiaľ ide o limitovaný počet e, odporúčaní a teda, aby sme e, popísali jasné kroky, ktoré e, treba prijať A vlastne dôležité na to je politická e, vôľa. Treba byť teda presnejší, pokiaľ ide o odporúčania. E, teda presnejší než v prípade odporúčaní z minulosti, ale vyžaduje si to aj reálne úsilie. To bolo kľúčové v našom uvažovaní. A ďalší e, prvok v odporúčaniach, e, o ktoré nám išlo, bolo e, snažiť sa tu stanovovať rámce, inštitučné prepojenia pre jednotlivé odporúčania, ktoré by podporovali stálosť. Takže inštitúcie sme nejakým spôsobom vyzývali, aby preberali svoju vlastnú zodpovednosť videli sme to tak, že to pomôže eh, tej eh, udržateľnosti. Môžete sa spolahnúť na systém, môžete spolahnúť iba na systém, kde je dohľad zvonka, musí tu byť eh, stály dohľad vo vnútri krajiny. Takže takýto prístup sme mali, keď sme sa snažili vyvinúť e, spôsob, ako by sa mohla internalizovať táto práca a aby bolo možné oprieť sa o domáce e, inštitúcie, keď ide o ďalší e, vývoj v týchto oblastiach. Ďakujem. Ďakujem. Bei der weiterführenden Frage, was wir jetzt a v prípade tej ďalšej otázke, e, čo e, robiť, mi nenapadá momentálne nič, ale myslím, že teraz zostaneme v kontakte, v diskusiách, ako vec čo najlepšie posunúť ďalej, ako e, zabezpečiť aj lepšie údaje, pokiaľ ide aj európske prostriedky. Chcem poďakovať autorom štúdie, pánovi Slísovi, zástupcom Bulharska, Rumunska. Ďakujem za to, že ste e, prišli. A týmto sme sa dostali na koniec tohto bodu programu. Týmto prechádzame k bodu programu číslo 4, e, osobitnú správu 2 z roku 2018, pokiaľ ide o operačnú účinnosť krízového manažmentu ECB pre banky. Máme tu pá, eh, na Cardiffa, spravodajkyňu zastupuje pán Pirinsky. Eh, pán eh, Cardiff, prosím vás o stručnú prezentáciu, 10, maximálne 15 minút. Nech sa páči, pán Cardiff z Európskeho odbora auditorov. Ďakujem pekne, budem stručný som veľmi rád, že môžem prezentovať našu správu o uh, krízovom manažmente ECB pre e, banky. Zaoberali sme sa už aj všeobecným e, dohľadom v minulosti v našej osobitnej správe 29 z roku 2016. Byli sme sa systémom uh, narábania s bankami v prípade zvyšujúcich sa rizík. A a e, v prípade e, bank, e, kde je riziko zlyhania, to bola správa, ktorú sme prezentovali približne pred dvoma týždňami. V prípade tohto auditu sme sa zaoberali efektivitou krizového manažmentu ECB. Ide tu teda o, aj o teda, pripravenosti bank, eh, hodnotenie zhoršovania finančných eh, podmienok bank a prijatia pod, prípadných korektívnych eh, mechanizmov. Celkovo si myslíme, že ECB vytvorila rámec pre takéto postupy organizácie CB a ECB a zdroje zabezpečujú dohľad prípade krizového manažmentu situácia je uspokojivá, ale predsa len e, tu máme viacero odporúčaní. Poprvé, proces ECB e e je teda pozitívny, monitorovacie postupy existujú, poskytuje ECB v prípade potreby usmernenia, ale bolo by dobré, keby tu ECB e poskytovala aj doratočné e, usmernenia a lepšie e, využívala existujúce informácie pre identifikáciu kríz. Určité nedostatky a neefektívna implementácia v praxi sa E, takisto e, zhodnotila. Potrebujeme obytné e, kritéria pre hodnotenie zhoršovania situácie sa ešte nevytvorili. Bolo by teda dobre, keby sa ECB tomuto venovala. a teraz zaoberala sa najvhodnejšími opatreniami, ktoré by bolo treba prijať v špecifických prípadoch. E, pokiaľ ide o narábanie s bankami, ktoré e, pravdepodobne e, zlyhajú, Navrhujeme, aby teda sa zlepšila vybavenosť personálu ECB v prípade takýchto situácií. Nedostali sme dostatok dôkazov od ECB. Pre našu štúdiu na to chcem upriamiť vašu pozornosť. Niektoré Informácie sme teda nedostali do dotačnej e, úplnosti. Takže operatívnu e, efektívnosť e, operatívnu účinnosť krizového manažmentu ECB v praxi sme nemohli hodnotiť, lebo sme nemali, teda neboli tam dostatočné skúsenosti z terénu, treba zabezpečovať úzku spoluprácu E, pokiaľ ide o e, spoluprácu s externými aktérmi, tá ešte nie je dostatočná, nie je tu dostatočná výmena e, informácií. Väčšina komunikácie medzi ECB a SRB treba, treba posilniť. Možno e, si to bude vyžadovať určité právne e, e, zmeny SRB. žiada o väčšiu automatizáciu vlastne výmeny informácií. K tomu sa pripájame aj my v našich odporúčaniach. Ďakujem pani predsednička za pozornosť. Ďakujem pekne. V mene spravodajkyne sa vyjadrí pán Pirinsky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za vaše pochopenie, kolegovia. Pani Ajala Sander, žiaľ, sa nemohla zúčastniť dnešného zasadnutia, ale požiadala ma o určité e, komentáre. Um, Eh, vychádzame z toho teda, že eh, výsledok eh, tohto hodnotenia je pomerne pozitívny, pokiaľ ide o mechanizmus, ktorý si vytvorila ECB e napriek určitým nedostatkom na operačnej úrovni. Je situácia uspokojivá. Treba tu e, však urobiť e, významné e, zlepšenia a chcem teraz spomenúť pri tejto príležitosti určité odporúčania, ktoré už sa do určitej miery aj spomenuli. Súd pošatoval limity v dôsledku nedostatočných informácií, ktoré ECB mu poskytla a nezabezpečila mu dostatočný prístup k informáciám. Eh, takúto skúsenosť sme zaznamenali už v minulosti, preto súdny eh, teda Európsky dvor auditorov nemohol um, sa vyjadriť dostatočne k určitým oblastiam. A to je samozrejme neakceptovateľné. A dvor auditorov takisto hovoril, že koordinácia a kooperácia s určitými orgánmi by sa mala posilniť, nielen pokiaľ ide Európsku, e, teda centrálnu Európsku centrálnu banku a určité iné orgány. A jednotná rada pre riešenie krizových e, situácií by e, teda mala byť konzultovaná pravidelnejšie. Takisto sa hovorí aj o zlepšení ECB e e a e, SRB treba zabezpečiť zlepšenie poskytovania informácií. A ďalší bod. V správe sa hovorí, že náklady na dozor nad bankovým systémom v roku 2017 sa odhadoval 490 miliónov eur je tu snáď aj lepší odhad, nejaké záverečné skonštatovanie, aké boli skutočné e, náklady. Väčšina bank mala veľmi zlé skóre v tom evaluačnom procese, keďže nástroj sa zavedol na po- posilnenie stability. Otázka znie, ako dobre sú pripravené banky tvrdí e, Centrálna banka, že boli snad lepšie pripravené než pred rokom, že sú lepšie pripravené než pred rokom 2008. Toľko e, moje poznámky. Ďakujem. Zastupcov Centrálnej banky chcem privítať, hoci vás aj neviem pomenovať. Najlepšie by bolo, keby ste sa sami predstavili, ale každopádne máte slovo. Ja som Alex Hobor, ktorý zastupujem oddelenie eh, banky, ktorý sa zaoberá práve týmto rezolučným mechanizmom. Len krátky vstup, kde chcem povedať, že vážime si prácu eh, účtovného dvora a jeho vklad na posilňovanie operatívnej účinnosti manažmentu Centrálnej banky, v oblasti dozoru nad eh, bankami Prijali sme 6 z 8 odporúčaní EKA a to održ, od, odzrkadluje, že je to konštruktívny prístup tejto správy na zlepšenie našej operatívnej účinnosti. Rôzne časti odporúčaní sa už implementujú, napríklad spolupráca s tou radou e, pre jednotné e, riešenie krízových situácií Eh, indikátory obnovenia a posudzovanie eh, včasného intervenovania. Ale dve odporúčania sa neprijali. Jedno považujeme za implementované. A pokiaľ ide o zdieľanie informácií, my si myslíme, že eh, E, Európska centrálna banka tu s ECO dostatočne e, komunikuje, pokiaľ ide tieto audity. Zo pár podrobností, pokiaľ ide o mieru tejto spolupráce. Myslím si, že značná časť našich zdrojov a času sa e, nasmerovala na uľahčenie auditov EKI. Zdieľali sme asi 5000 strán materiálov, 500 dokumentov, 38 e, stretnutí a telekonferencií sa s tým auditorským tímom EKI uskutočnili, kde sme podrobne vysvetlovali a odpovedali e, tomu auditorskému týmu jeho otázky. Ak EKA dostala politické a procedurálne e, informácie, dokonca informácie o špecifických bankách, avšak tieto špecifické informácie o bankách boli anonymné, aby sa, sa neodhalila identita konkrétnej banky. Tie informácie, ktoré sme zdieľali, ukazujú, že EKA poskytla kvalitné správy, odporúčania k množstvu tém, ako spolupráca, identifikácia krízová, plánovanie. Takže Záverom e, sme vďační Eke za jej správu a naďalej chceme implementovať množstvo odporúčaní e, a chceme pokračovať v dobrých vzťahoch s kolegami z EKI. Znie to lepšie, než som očakávala. Určite to bude začiatok dlhej a plodnej spolupráce. Zo strany komisie snáď prihláška? Nie, takže v tom prípade e, na záver tohto bodu poviem, že že tú správu, keď je nová, len krátko predstavím, keď bude chceť spravodajkyňa e, diskutovať hlbšie, musí to avizovať, možno sa k tomu ešte vrátime, ale príslušný výbor chceme ďalším odborným výborom hlavne Ekonu, dať možnosť sa e, zaoberať tou správou čo najrychlejšie. Preto tu e, predstavujeme celú vec teraz len stručne. Možno v tom procese v parlamente sa bude pokračovať. Chcem vám poďakovať za dnešnú prítomnosť. Teraz sme pri osobitnej správe EDA 3 2018, audit postupu pri makroekonomickej nerovnováhe PMN. Takisto spravodajstvo má pani eh, Ayala Sender. Pán Martis, eh, vy eh, máte možnosť ako zástupca Európskeho dvora auditorov vystúpiť. Ďakujem pekne. Hlavné zistenia a odporúčania auditu, ako sa v komisii riešia postupy pre makroekonomickú nerovnováhu PMN rôzne aspekty, ako sa v tejto oblasti riešia. Zameriam sa hlavne na odporúčania, ale aj určité informácie na pozadie našich rozhodnutí návrhov. Myslíme si, že prepojenie medzi analýzou PMN a týmito odporúčaniami, tie e, konkrétne odporúčania sa musia posilniť. Ideálny spôsob, ako to učiniť, by vyzeral takto. V tzv. E, e, IDR, v tých teda hĺbkových revíziách sa riešia tie nerovnováhy, potom sa robí posudzovanie ich závažnosti. Potom prejdeme k diskusii o politických e, riešeniach a ich kvantifikácii, do akej miery dané navrhované opatrenia by uľahčili tieto nerovnováhy. No a potom sa dajú odporúčať krajinám konkrétne e, kroky. To, čo my navrhujeme, nie je niečo nové, pretože na začiatku makroekonomického postupu práve toto e, bolo to, o čo išlo v tých e, hĺbkových analýzach. Tieto sa dali nájsť, tá závažnosť, dali sa zistiť politické diskusie a široko definované odporúčania, tie záverečné, by potom e, komisia sformulovala v ďalšom materiáli. Určitým nedostatkom je e, absencia úvah o fiskálnych politikách. Hovorí sa, že dopady fiskálnej politiky na nerovnováhy by sa mali zohľadňovať. Tie by mali byť nástrojom na riešenie nerovnováh. To chýbalo i v pôvodnom e, návrhu IDR. A keďže hovorím o fiskálnej politike, no už tak toto e, sa týka i neškolších fáz e, s jednou výnimkou, a to je nedávna analýza fiskálneho prebytku v Nemecku a dopad na cezhraničné nerovnováhy v ďalších členských krajinách. Toto bol dobrý krok vpred, ale tieto politiky by nemali zopiť ponechané len na pakt rastu a stability. Ten sa týka strednodobých výhľadov, nie z dopadov na nerovnáhy, nie dopadov fiškálnych politík na terajší bežný účet. Využitie fiškálnych politík by malo byť integrálnou súčasťou takýchto postupov. Pôvodné e, hĺbkové e, revízie som vám popísal a teraz poviem, ako sa veci neskôr e, vyvinuli. Posudzovanie miery nerovnováhy sa vyňalo z týchto IDR a presunulo z tzv. oznámenia komisie Politické opcie tiež sa vyňali z IDR a k tomu sa ešte vrátim. V konečnom dôsledku namiesto e, oddeleného dokumentu, čo bol pôvodný zámer nariadenia, komisia začala vkladať tzv. sumár nerovnováhy do tých krajinských správ o štrukturálnych reformách. To ovplyvnilo e, viditeľnosť celého postupu. Presvedčiť verejnosť, riešiť tie nerovnováhy a vysvetľovať, aké sú na to potrebné kroky. Tým, že sa to vyňalo z IDR, tak e, začala nasledovná procedúra. Všetky reformné návrhy e, z agendy Európa 2020 sa skrínujú a potom sa označujú ako, ako makroekonomicky e, relevantné pre MIP. Takto sa stráca za, e, zameranie a komisia nerozlišuje medzi dlhodobými reformami, ktoré zvyšujú dlhodobo potenciálny rast, ale strednodobo nemôžu mať výrazný dopad na ekonomické, ekonomické nerovnováhy. Ak e, nejaká krajina má väčšie štrukturálne e, nerovnováhy e, bežného účtu, no už tak tieto dlhodobé reformy by samozrejme dlhodobo dopadli na ekonomiku Ťažko sa však môže stanoviť, e, do akej miery. Je však vysoko nepravdepodobné, že by takéto reformy dopadli na deficit bežného účtu alebo e, pozície čistých investícií, aby sa predišlo e, krízam. Takto samotné odporúčanie sa oddelilo od tej analýzy a to nepomáha veci. Komisia odpovedala, že špecifické odporúčania pre krajiny by nemali odzrkodovať len posledné hĺbkové revízie, ale i staršie a iné dokumenty komisie. Možno je to správne, ale verejnosť ťažko pochopí, prečo sa formulujú špecifické odporúčania, ak treba prejsť e, množstvo dokumentov, kým nájdete určité ekonomické e, rácio. Táto, toto oddelenie tej, tej e, súvislosti ovplyvňuje mieru implementácie. Komisia samotná má dostatok presvedčivých materiálov, ktoré ukazujú, že miera implementácie E, e, je veľmi nízka. Ďalšie odporúčanie je to, že komisia byla, by mala aktivovať e, postup pri príliš vysokých nerovnáhách. Komisia však doteraz nikdy neodporúčala rade takýto krok. Zaviedla pojem rozsiahlých nerovnovách, ktoré si takýto postup vyžadujú a také, ktoré si to nevyžadujú vlastne nikdy neaktivovala samotný postup. A to viedlo v, k obavám piatich predsedov. Oni e, v svojej správe hovoria, že e, tento postup pre excesívnom prekročení by sa mal používať sporo. Európska centrálna banka takisto povedala, že využitie všetkých nástrojov MIP, vrátane tej korektívnej branže by mal byť v záujme Európsk- Európy. Ďalšie odporúčanie je to, že komisia by mala prijať a publikovať jasné kritéria a procesy pre klasifikáciu nerovnováh. My si myslíme, že je potrebná väčšia transparentnosť, jasnosť, prečo tá či ona krajina je v tej či onej kategórii rozdiely medzi krajinami, ktoré majú túto kategóriu, ale neimplementuje sa žiadny postup, ale sú tu také krajiny, ktoré jeden deň, jedného dňa potenciálne by mohli e, byť e, spustené v rámci tejto procedúry. Už som spomenul fiškálnu otázku. Povedal som, že uznávame pozitívne e, kroky zo strany komisie, pokiaľ ide o cezhraničné efekty veľkých prebytkov. Myslíme si, že tá analýza napríklad pro, pre Nemecko bola správna, možno trošku prineskora, ale bol to krok správnym smerom. Podľa nás to treba analyzovať i v krajinách, ktoré majú problémy s veľkými negatívnymi pozíciami, pretože to prepojenie je pomerne silné. Keď hovoríme o zlepšení komunikácie, tak hovoríme, e, vyžaduje sa vysvetlenie, prečo sú špecifikované krajiny pre určitú kategóriu. To by mohol byť dobrý krok a takisto, ako som povedal, jasné prepojenie medzi analýzou a odporúčaniami, to by mohlo umožniť komisii nachádzať podporu u verejnosti v členských krajinách. Momentálne ten prístup nie je veľmi primeraný pre takýto postup. Z našej strany e, máme asi 15 odporúčaní v šiestich skupinách. Pohovorím teraz o nástrojoch, ktoré komisia neprijala. Jedna z vecí je uverejne jasných kritérií. My sme navrhovali, aby v kontexte ďalšej revízie komisia navrhla pozmenenia terajšieho textu, to by kodifikovalo terajšiu prax dvoch kategórií rozsiahlých postupov o nerovnováhe. Momentálny text znie takto. It says that Hovorí nasledovné. Ak sa identifikujú vážne makroekonomické nerovnováhy, mal by sa spustiť ten proces pre nadmerné prekročenie. Komisia hovorí, že toto neprináša komisii povinnosť predkladať odporúčania, avšak vyjadruje politické deziderátum, aby sa spolu zákonodarcovia podielali na, na spúšťaní veci už tým spôsobom. To je vo vašom záujme, keďže ste spolu zákonodarca. Či už akceptujete interpretáciu komisie alebo nie, je tu dobrý argument, aby sa prijímali pozmenenia medzi dobrou praxou a odporúčaniami v nariadení. Ďakujem. Ďakujem. Skôr sme sa nastavili na nejaké, nejakú krátku prez, prezentáciu, ale bolo to dlhšie. Nech sa páči kolega Pirinsky. ja budem sa snažiť byť stručný, ako je to len možné. Podľa mňa treba jasne z, e, sa zamýšľať nad postupom pre makroekonomické nerovnáhy z pohľadu jeho e, pôvodného dizajnu pre takúto pos, pre, e, procedúru a teda tiež, pokiaľ ide o konkrétny stav, e, v akom sa nachádza európske hospodárstvo. Ten postup, ako vieme, bol E, vytvorený v roku 2011 ako reakcia na finančnú krízu pri veľkých schodkoch e, e, rozpočtov alebo pri nebezpečí realitnej bubliny. Vytvoril sa teda postup, mechanizmus, kde by sa predchádzalo prípadnému zopakovaniu krízy. Tento postup je súčasťou európskeho semestra a ten samotný sa e, neustále na novo koncipuje a jasné je, že komisia i rada i my v parlamente posudzujeme, ako e, e, dosiahnuť, aby ten semester bol funkčný. Nie je to najviditeľnejší a najstriktnejšie dodržiavaný postup. Takže podľa mňa súdny, pardon, účtovný dvor celkom správne spolu so správodajcom postrehli, že je tu problém koncepcie. Koncepčné výzvy, ktoré e, nás vedú k otázke, ako budeme správne e, identifikovať tam, kde sú tie e, ekonomické nerovnováhy. Ako spojíme pakt e, stability so všeobecnými odporúčaniami k politikám z pohľadu štrukturálnych reforiem. Keď chceme sa týmto nezrovnalostiam vyhnúť, ktoré môžu byť hrozbou, výzvou pre Úniu a pre jednotlivé štáty takisto. Myslím si, že tu je úloha pre komisiu a bolo by zaujímavé vypočuť si, čo si o tom všetkom komisia myslí, pretože súd teraz poukázal na to, že Účtovný dvor na to poukázal, že tu je otázka rozdiel medzi konsekvenciami a jednotlivými implementiami, ako aj tým prepojením pre jednotlivé odporúčania pre dané krajiny. Nebudem teraz hovoriť o detailoch. Myslím si, že toto je kľúčový bod, ktorý vlastne vzýšiel z tej správy. Je to veľmi zaujímavá vec a mali by sme sa toho zhostiť. Ďakujem pekne. Myslím, že to takisto úloha aj pre zákonodárcu, pán Hayes z Ekonu, no, vyspravodajca takisto požiadal o slovo a teraz to dostane ako odpoveď, ako odmenu za to, že si vypočul Bulharsko a Rumúnsko. Ja by som o Rumúnsku a Bulharsku mohol počúvať celý deň. Ďakujem pekne, pani predsednička, takže iba pár pripomienok. Ďakujem pekne dvoru za prácu kolegovia poukázali na túto dôležitú správu vzhľadom na načasovanie, vzhľadom na koncentráciu na komisie, ako by sme mohli toto trošku sprítomniť verejnosti, ale aj politikom v členských štátoch, pretože nejde tu iba o to, že sa snažíme dosia- dosiahnuť to, aby členské štáty a ich parlamenty a ich kolegovia sa zhostili takýchto odporúčaní, ale je tu o to, aby sme urobili všetko preto, aby tieto odporúčania boli aplikovateľné, aby to nebolo iba nejaká kópia z minulajšku, ale aby to bolo relevantné. Musíme sa pozrieť na detaily zo komisie, čo sa vlastne deje od krajiny k Ukrajine, aký pokrok sa tu zaznamenal. Rozlišuje sa tu medzi fiškálnymi nezrovnalosťami a problémami v členských štátoch, ktoré sa dajú rektifikovať domácou politikou a sú tu rozdiely medzi zriadením nezrovnalosti, ktorá by viedla k systemickým škodám pre celok. Takže tieto dva o, o celky údajov musia byť analyzované a ja som ten, ktorý si myslí a verí v, vo význam fiskálnych pravidel a počúvajú to, čo povedal účtovný dvor. Niektoré časti komisie vlastne nechcú ísť tým smerom, aby sa robil ďalší krok, to znamená pokrok, keď sa urobí alebo rieši takáto nezrovnanosť v prípade veľkých krajín, ja si myslím, ak chceme vážne postupovať, ak to myslíme vážne, musíme to porovnať s tým, čo sa udialo pred 10-15 rokmi v rámci Paktu stability a rastu. Musíme mať systematický prístup pri veľkých a malých krajinách, aby to bolo jasné pre všetkých, že pravidlá tu platia pre všetkých a že ich plná miera implementácie je dôležitá. Jedna z tých otázok z mojej strany, keď si prečítam tú správu, a neviem teraz presne, že aké závery sú tu zo strany účtovného dvoru, ale teraz ten model, ktorý tu máme, aspoň to hovoríme, 10 rokov, odkedy ho máme a vieme, čo sa udialo, je vlastne na, urobený takým robustným spôsobom, aby sa vysporiadal aj s otázkou týchto nezrovnalostí, keď sa objavia v budúcnosti. Môžete povedať, že teraz je tu mierové obdobie, je tu veľký rast pre Európsku úniu, všetkým pre eurozónu mali by sme robiť všetko preto, aby sme tu aby sme neboli laxní a musia sa tieto implementovať. To je kľúčová otázka. Tento model teda dostatočný a ešte stále nie som celkom istý si, keď čítam tie pripomienky, pokiaľ ide o komisiu a bol by som rád, ak by sa vyjadrila aj komisia k tomu. Toto je kľúčové práve pokiaľ ide o tú úlohu, ktorú zohrávajú. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležitá úloha, ktorú treba zohľadniť. A či tento ten model teda je dostatočný, na to, aby sa vyriešil ten problém. Treba to stále kontrolovať, je dobre, že to robíme a myslím si, že práca v ekone aj v konte je veľmi dôležitá, ale treba dosiahnuť určité závery a brať tieto správy vážne a tie odporúčania, ktoré sú tam obsiahnuté. Ďakujem. Pani Plovsak, nech sa páči, za Európsku komisiu. Ďakujem pekne spravodajcovi a ďakujem váženým poslancom za to, že sa vyjadrili k tejto správe. Teraz by som povedal na, povedala na úvod to, že komisia víta túto správu zo strany účtovného dvoru a ako už bolo povedané viackrát v tomto výbore, chcela by som to zopakovať, že my sme sa zaviazali transparentnosti, sme otvorení pre kontroly, a vítame konštruktívne odporúčania, ktoré môžu prispieť k našej stálej snahe zlepšiť implementáciu legislatívy a v tomto konkrétnom prípade, pokiaľ ide o makroekonomické postupy pri makroekonomických nezrovnalostiach. Tak ako to vlastne aj vidíte v rámci tých reakcií zo strany komisie, ktoré sú vlastne obsiahnuté v tej správe, Komisia akceptuje väčšinu z tých odporúčení účtovného dvoru a zaviazala sa, že ich bude implementovať. V podstate väčšiny z týchto odporúčení sa týkajú e, zlepšenia aspektov makroekonomických nerovnalostí, nezrovnalostí, ktoré vlastne rieši už komisia teraz, tieto nerovnováhy. A je to vlastne spomenuté aj v správe samotnej a poukázal na to aj spravodajca. Dovolte mi teda využiť tú príležitosť, aby som pripomenula ten širší kontext, ako to vlastne urobil vážený pán poslanec parlamentu, je vlastne ten postup PMN a kontrola PMN priná, vyplnilo to vákum, pokiaľ ide hospodársky dohľad. Toto sme tu nemali, nepokrývali sme túto oblasť pred krízou a makroekonomické, postupy pri makroekonomických nerovnováhach, to sa týka viacerých oblastí. Bolo to zavedené v roku 2011 uprostred najväčšej hospodárskej krízy, kedy sme, ktorú sme tu kedykoľvek mali. Monitorujú sa korekčné nápravy v členských štátoch na to, aby sa urobili úpravy, ktoré budú udržateľné a to je veľmi dôležité, a zároveň malo by to obsahovať aj sociálne náklady. To jednoducho je skutočnosť, že tie úpravy boli skutočne ohromné vďaka implementácii, a chcela by som to zdôrazniť ešte raz, ktorú urobili vlastne členské štáty. Myslím, že môžeme sa obhliadnúť a povedať, že e, nápravy boli skutočne úžasné. Ale pokiaľ ide PMN, tak tu sú aj preventívne obavy, ktoré sa týkajú podpory makroekonomickej stability. Takže vlastne sa tu pozeráme na PMN v 7. roku implementácie PMN a môžem povedať, že tento postup ako taký je stále relatívne nový a tá skúsenosť v prvých rokoch aplikácie PMN znamená, že to pomohlo pri robení osvety, pri výzvach a vytvorení základu pre konsenzus ohľadne reakcie zo strany politiky. Vlastne dôkazy nám pokazujú na to, že takýto PMN postup v súlade so silnejšou implementáciou odporúčení v politike, dokonca, to treba takisto povedať, ak politické kroky neboli vždy dostatočné na to, aby riešili takéto výzvy. A chcela by som takisto povedať, že je aplikácia, uplatnenie, implementácia PMN. PMN bola predmetom e, podstatného poučenia sa, ktoré vlastne podporoval stály dialog medzi komisiou a členskými štátmi. PMN bolo relatívne dobre akceptované a je stabilné od zrodu pokiaľ ide o dizajn a miesto v rámci dohľadu v, makro, v hospodárskom systéme v EÚ. Komisia to vníma ako príležitosť, aby sa implementácia PMN ďalej zlepšovala, ako som už povedala predtým. Akceptovali sme väčšinu z tých odporúčení zo strany účtovného dvora. Väčší počet týchto odporúčení, ktoré sa týkajú hlavne posilňovacích aspektov, ktoré komisia zlepšuje, Napríklad, uvediem príklady, že treba významne to prepojenie medzi odporúčaniami pre krajiny a nerovnováhami. A to tu bolo spomenuté. Myslím, že sme v tejto oblasti urobili nejaký pokrok a sme pripravení sa v tejto oblasti zlepšovať a pokračovať v súlade s tými odporúčaniami. A takisto odporúčame odporúčania vo vzťahu k dopadu fiskálnej, fiskálnej politiky na tie nerovnováhy. Rovnako ako to bolo povedané, my sme začali to brať viac do úvahy v rámci nedávnych rokov a tie odporúčania vlastne berú viac do úvahy dimenziu tých nerovná v rámci eurozóny. To je takisto veľmi dôležité na prospech veci a takisto niečo, čo komisia vlastne začala preskúmavať v rámci tých posledných postupov. A potom ešte niektoré odporúčania sa týkajú napríklad zabezpečenia dobrej analýzy. Komisná implementácia PMN je podporovaná zo strany, to by som chcela zopakovať, ale hovorí to aj dvor. Je to dobrá analýza, kde sa to vlastne berie do úvahy v rámci výkonného sumáru, ale v každom prípade sú tu určité odporúčania, ktoré by mali pokračovať v prípade, že to je potrebné a možné. A v tomto kontexte sme veľmi vďační účtovnému dvoru, za to, že sa pokázalo na možné smerovania zlepšenia. Ďalej tento účtovný dvor chce posilniť túto koordináciu a vizibilitu, viditeľnosť PMN. Tu samozrejme súhlasíme, že trans, transparentná koordinácia týchto odporúčaní je kľúčová pre implementáciu. A v poslednej minúte by som už sa iba vyjadrila k tým dvom pododporúčaniam, ktoré sme neprijali. A to sa teda týka hlavne odporúčania kodifikácie kritérií, pokiaľ ide o klasifikáciu týchto nerovnováh a takisto pokiaľ ide o kodifikáciu kritérií týkajúcich sa neotvorenia PMN postupu. Takže tri body v kontexte týchto dvoch odporúčení a chcela by som tomu venovať krátky čas, pretože je dôležité porozumieť celkový kontext a význam. PMN má veľmi široký záber, ako makroekonomic, pretože makroekonomické nerovnováhy sú komplexným fenoménom, ktoré sa prejavujú ako také rôznymi spôsobmi. Videli sme to už napríklad v poslednej kríze. Predovšetkým to súvisí s okolnostiami danej krajiny. A to si vyžaduje preto, aby sme mali flexibilný rámec hodnotenia, Myslím si, že jednoduché pravidla sa nevysporiadajú s takýmito komplexnosťami a v tomto kontexte by som takisto chcela poukázať na to, že treba byť opatrný, keď robíme analógiu medzi PMN a e, paktom pre stabilitu a rast. Mohlo by to byť dokonca aj zavádzajúce, pretože vlastne PMN dohľad si vyžaduje dostatočný priestor pre zdravý hospodársky posudok, ktorý nemôže byť obmedzovaný nejakými E, digitálnymi pravidlami, ako napríklad v digitálnom pakte. Chcela som to zdôrazniť, pretože toto takisto bolo zobrané do úvahy zo strany kolegislátorov, parlament je teda jeden z nich samozrejme, kde PM, keď sa teda PMN spúšťalo. A druhá vec, tá sa týka skôr zavedenia kodifikovaných kritérií pre klasifikáciu nerovnovách my si takisto myslíme, že toto by nebolo konformné s duchom regulácie nariadenia, pretože keď sa pozrite na nariadenie samotné, tak nariadenie nekodifikuje pojem nerovnováhy alebo nadra- nadmernej nerovnováhy, ale skôr si vyžaduje to, aby sa zobralo do úvahy dlhý zoznam prvkov, ktoré majú za cieľ takéhoto posúdenia zdravých hospodárskych princípov. Takže to je vlastne ten duch toho nariadenia a takisto by som chcela upriamiť vašu pozornosť na túto skutočnosť. A tretia vec, ktorú by som v tomto kontexte chcela povedať, pokiaľ ide o tie nadmerné, pokiaľ ide o PMN, Keď komisia identifikuje tieto nerovnováhy, a chcela by som zdôrazniť, že tieto sú podľa nášho pohľadu neautomatické, pretože legislatíva s tým počíta ako s takým riešením, ktorú, ktoré komisia môže upri- využiť. Nebudem teraz hovoriť o interpretácii zmluv a nariadení a vzťahu medzi zmluvami a nariadením, iba by som sa odvolala na vysvetlenie, ktoré sme dali v našej reakcii, pokiaľ ide o odpoveď 3, kde vysvetľujeme, prečo z nášho uhla pohľadu komisia má právo iniciatívy a že si ponecháva túto právomoc spustiť alebo nespustiť takýto postup. Je to spojené s článkom 121 odsek 4. Od rodu PMN. Tieto postupy pre nadmerné nerovnováhy neboli spustené, ale chcela by som, a mali sme teda dôvody na to, a chcela by som takisto povedať, že pokiaľ ide o nad, krajiny s nadmernými nerovnováhami, tam máme prísnejšiu kontrolu a monitoring, a je tomu ešte stále tak, ak napríklad hovorím o implementácii. PMN sa overilo pri spúšťaní krokov na úrovni politiky v členských štátoch a myslím si, že je dôležitou skutočnosťou, ktorú netreba ignorovať v rámci tejto diskusie. A na záver by som už len povedala, pani predsednička, chcela by som zmieniť, členské štáty, ktoré sú vlastne zodpovedné, pokiaľ ide o CRS. A e, dvor poukázal v svojom sumáre dobre na to. A v tomto sumáre e, vlastne členské štáty, ktoré, ktorých sa hlavne týka takýto postup, tam sa uvádza, že makroekonomické nerovnováhy, PMN implementácia, je vnímaná pozitívne, pretože veľká väčšina členských štátov vníma PMN v tom zmysle, že to malo dopad na politické kroky v ich krajinách a pohľady komisie boli o to dôležitejšie. Z celkového hľadiska 74% považuje, že do istej miery to bolo efektívne. Chcela by som na záver, opätovne na záver, sa poďakovať účtovnému dvoru za odporúčanie, za tú správu, za konštruktívny príspevok, pokiaľ ide ďalšie zlepšovanie implementácie. Pemen, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Dohodli sme sa, že to bude trvať maximálne 15 minút dokopy. Teraz sa zdá, že sme sa dostali do časového skozu, pretože tu máme rečníkov, ktorí musia odísť a týka sa to neskôrších neskorších bodov, takže dostali sme sa na koniec. Teraz prejdeme k ďalšej správe mimoriadnej o Jasperse, spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch. Náš spravodajca je pán Von. Nech sa páči, v stručnosti to môžete predstaviť. Pán Herix. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslanky, nebudem skutočne veľmi stručný, aspoň sa o to pokúsim. Komisia Európska investičná banka v roku 2006 spustili iniciatívu Jaspers. Cieľom bolo, aby členské štáty, ktoré Európsku úniu 2004 vstúpili do Európskej úniu 2004, aby sa im pomáhalo pri vypracovaní veľkých projektov, aspoň prostredníctvom poradenskej činnosti. Jaspers z hospodárskeho hľadiska veľmi významný. Medzi rokmi 2006 až 2016 Jaspers mal viac ako 700 úloh, ktoré uzavrel aj z finančného hľadiska. Je tu mimoriadný význam, ktorý je zrejmý z toho, že ten investovaná suma ktorá sa týka projektov, ktoré povolila komisia a podporoval Jasper, na úrovni 88 miliard eur. Európska únia sa na tom zúčastila na úrovni 46 miliard. Zároveň Európska investičná banka takisto podporuje projekty Jasper s požičkami na úrovni zhruba 10 miliard, pokiaľ ide o plánovacie obdobie 2007 až 2013 a zhruba v rovnakej výške 10 miliard pokiaľ ide o nasledovné obdobie. A pokiaľ ide o inštitucionálny rozvoj a plánovanie Jaspersu, treba povedať iba toľko, že hlavné ciele Jaspersu, ako aj úlohy a kompetencie tejto iniciatívy a hlavní aktéry neboli presne stanovení, neboli to nejaké skúšky, ktoré by boli bývale predložené. Sú tu dohody medzi Jaspersom a komisiou a Európskou investičnou bankou, a preto je z nášho uhla pohľadu aj predlženie toho na pôvodné obdobie do roku 2018 je to pochybné a, a ne, nerozumieme, že prečo je tomu tak. Podpora Jaspersu nebola dostatočne zacielená, to znamená, neboli tu žiadne ťažiskové oblasti pre členské štáty a bolo tu veľké riziko e, nestrannosti, nedostatku nestrannosti, ktoré sa týkalo toho obdobia do konca roku 2020, pokiaľ ide o kontrolu nezávislú kvality, samozrejme v súlade s kontrolami. Jasper sa teda vyjadril nasledovne, že tu treba robiť väčšiu kontrolu ohľadne strategického plánovania Jaspersu zo strany komisie a potom sú tu ešte ciele a etapy, ktoré si treba stanoviť na to, aby sme mohli umožniť takéto ukončenie procesu postupne, ak sa teda splnia tie hlavné kroky. A pokiaľ ide o jednotlivé dopady zo strany veľkých projektov, ktoré sme preskúmali, treba povedať, že Jaspers síce vedie k lepším, k rýchlejším povoleniam, prispel k tomu, ale zároveň Jaspers mal aj dopad, pokiaľ ide o kvalitu projektov, predovšetkým pokiaľ ide o plánované náklady, ale zároveň tu boli menšie vplyvy alebo žiadny vplyv, pokiaľ ide o objem výsledkov a pokiaľ ide o čas harmonizácie. Jaspers nemal eh, vplyv na eh, čerpanie prostriedkov EÚ, pretože v prípade všetkých projektov, ktoré sme preskúmavali, eh, nám došlo k omeškaniu, aj pokrytie o kapacity členských eh, štátov, eh, zohľadu administratívy. To nevedlo k vyššej miere nezávislosti od podpory Jaspers. Odporúčania teda zniejú. Komisia by mala podporu Jaspersu sústrediť na štádium vývoja projektu a e, ťažisko e, by mala klásť na e, veľké projekty, tam sa dajú očakávať najväčšie výsledky. Dôležitá je aj úloha, spôsob a intenzita činnosti Jasper sú, ktorá by sa mala prispôsobovať schopnostiam členských štátov a mali by sme tieto podporovať v tom, aby Títo znižovali svoju závislosť od e, Jaspersu. A ďalej by som chcel spomenúť ešte e, dohľad a hodnotenie Eh, boli eh, tu teda, eh, konštatované nedostatky v prípade plánovania, monitoringu a evaluácie, V prípade plánovania to súviselo s nadmerne optimistickými prognózami, pokiaľ ide o počet očakávaných nových veľkých projektov a preto teda stav medzi rokmi 2014 až 2016 bol taký, že tu bol negatívny e, trend v oblasti počtu e, zamestnancov a teda uzavretých e, zmluv. V prípade monitorovania tu sme sa na nedostatky, pokiaľ ide o efektívnosť efektivitu a neboli ani e, tu informácie o skutočných reálnych nákladoch Jaspersu. E, e, žiaľ, nedostali sme k dispozícii tieto údaje. Súdny dvor preto nemohol ani zhodnotiť, či príspevok Európskej investičnej banky k Jaspersu Eh, bol, eh, bol dostatočne kompenzovaný, eh, či tu teda bol ten správny pomer. A na záver e, k ešte odporúčaniam, ktoré sme e, v tejto súvislosti vytvorili. Tie sa týkali vytvorenia celistvého systému e, hodnotenia, hodnotenia miery plnenia cieľov Jaspersu a komisia by mala aj zlepšiť efektivitu, efektívnosť Jaspersu a zabezpečiť, aby skutočné náklady Jaspersu, aby tu bol v ich prípade dostatočný dohľad a aby sa to porovnávalo s reálne dosiahnutými výsledkami. A na záver, pani e, predsedníčka, chcem povedať, že z našich 12 e, e, odporúčaní komisia prevzala všetky, tri teda čiastočne, takže máme tu vysokú mieru podpory zo strany komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže EIB e, e, e, sa zdráha kooperovať práve vtedy, keď to začne byť citlivé a zaujímavé, mám dojem. Ďakujem pekne, Jaspers, Jeremy a Jamima, to sú tie zaujímavé projekty, ktoré sa začínajú na J. Ja Ďakujem pekne eh, eh, dvoru auditorov za toto hodnotenie. Táto správa je dosť eh, kritická v zásade, pokiaľ ide o Jaspers a jeho limitovanú efektivitu, nedostatky v oblasti dohľadu a navrhuje, aby e, v konečnom dôsledku sa ukončila jeho činnosť, tomu e, sa neskôr vrátim, ale aj určité pozitíva. E, táto správa skonkretizovala, zrýchluje tento postup príjmanie projektov a zvyšuje aj kvalitu auditovaných projektov. Komisia vo svojej písomnej odpovedi hovorí tiež, zaznamenala v jeho dôsledku zlepšenie kapacít členských štátov štátov, ale celkovo dvor auditorov eh, vyznieva v zásade negatívne. V tejto súvislosti mám otázku, eh, viacero otázok pre komisie k tejto správe Dvora auditorov. Možno by ste sa mohli niektorým odporúčaniam súdne, teda Dvora auditorov vyjadriť. Dvor auditorov povedal, že do veľkej miery akceptujete a Jednou z odporúčaní bolo uh, ukončiť pôsobnosť e e Jaspersu, ako mnohé členské štáty uh, dostali podporu Jaspersu jeden alebo dvakrát navrhuje, aby sa uh, teda jeho pôsobenie ukončilo. Inými slovami, členské štáty by už projekty potom mali pripravovať samé Neviem, či by to nebol e, teda chyba, bolo by dobre to nahradiť niečím e, iným. Možno by sme mohli e, dať viac prostriedkov v rámci technickej podpory k dispozícii ako náhradu. Mohla by sa k tomu vyjadriť teda komisia tiež, ako vníma toto odporúčanie ukončiť postupne činnosť Jaspersu a ako by vnímala jeho vhodnú náhradu. Ďakujem pekne za Európsku komisiu, e, generálne riaditeľstvo. Nech sa páči. Ďakujem e, pekne. E, ďakujem takisto aj dvoru auditorov, e, s takým kolegom. E, vo všeobecnosti k auditu chcem povedať, že vítame e, túto správu a chcel by som tiež zdôrazniť vynikajúce pracovné vzťahy, ktoré sa vyvinuli počas tohto auditu. A ja si myslím, že pre mňa je dôležité stručne popísať na úvod aj kontext keď e, hovoríme o e, postupnom ukončení, treba, e, za, treba povedať aj, prečo bol Jaspers pred desetimi rokmi vytvorený a ako zahajoval svoju činnosť. Išlo tu o opatrenie komisie v súvislosti bezprecedentnou údajou udalosťou, kedy v rokoch 2004-2007 prichádzali nové členské štáty a dostávali sa im, e, teda vytvárali sa im e, nové možnosti čerpania prostriedkov a e, z prestupovej fázy sme videli, že treba zlepšiť kvalitu aj teda možnosti čerpania projektov. A, a treba povedať, že v tom období z roku 2013 sme e, zrevidovali veľmi veľa projektov, e, čo je ekvivalentné 75 e, miliardám eur. Takisto sme aj podporovali administratívne kapacity, ich vytváranie, 500 projektov sme podporili A chcel by som povedať teraz pár e, slov k všeobecnému e, hodnoteniu Jaspersu, e, technickej podpory. Komisia to vníma ako jeden z najúspešnejších projektov technickej podpory komisie. A chcem tiež dôrazniť, že sa nachádzame v partnerstve s Európskou investičnou bankou a vytvorili sme E, e, vlastne e, Jaspers tak, aby sme mohli plne zhodnočovať aj skúsenosti EIB pri takomto type projektov. Musím povedať, že nielen DG Regio, ale aj DG NIE, Preaccess a MOVE a Connecting Europe Facility prispievajú k Jaspersu. A teraz k tomu pozitívnemu hodnoteniu Dvora auditorov už sme počuli, že kvalita projektov e, e, vďaka nemu sa zvýšila. A chcel by som tiež zdôrazniť, e, že zo vzorky 20 projektov, keď sme vypočúvali, reduk- vypočítali redukciu nákladov, bola na úrovni 75 miliónov, teda 3 projekt projektu e, e, e, Jaspers sme zaznamenali významné zníšenie projektových nákladov. Povedali sme, že aj čas vlastne schvalovania zo strany komisie sa vďaka Jaspersu významne znížil. To je dôležité, takže veľké projekty sme mohli prijať za 85 dní, čo je značné zníženie a chcel by som tiež povedať, že jedno z hodnotení dvora auditorov je, že projekty, ktoré kontrolovali Asper, sú menej nachylné na eh, chybovosť. Väčšina eh, odporúčaní, tam sú tri, ktoré iba čiastočne môžeme akceptovať. Väčšina eh, odporúčaní je akceptovaná komisiou. Samozrejme, chápeme, že musíme revidovať a posilňovať e, oblasť monitorovania a je teda strategickej zacielnosti a toto súvisí s e, ukončovaním e, činnosti. Pokiaľ ide o tie čiastočne zohľadnené odporúčania, jedno sa týka otázky, kedy Jaspers treba um, uplatňovať e, a samozrejme treba, aby to sa dialo včas, ale nie e, teda vtedy, keď národné orgány e, súhlasia s projektami, lebo veľmi veľa technických aspektov sa vypracuje až keď národné orgány projekty príjmu. Samozrejme, pokiaľ ide o pracovné postupy, Máme tu už detailné e, úpravy našej práce a nechceli by sme ich e, meniť, ale samozrejme sme otvorení v prípade, že je to e, potrebné vstupovať do takýchto pracovných vzťahov. A potom tretie odporúčanie, prístup k dokumentom. Tam všetko závisí od našich zmluvných dohôd z EIB. A teraz k oblasti, kde už sme konali. Jedna e, z sfér, ktorá sa spomenula, to je nezávislá e, revízia kvality. Toto sú kľúčové funkcie Jaspersu. Spomenula sa tu otázka nezávislosti. Tam už sme konali v rámci našich diskusí s EIB. Jedno z odporúčaní, e, teda už sme implementovali pre ostatné, sme vytvorili pracovnú skupinu z EIB, aby sme ich čo najrychlejšie mohli implementovať Um, tešíme sa, že na našom ďalšom stretnutí z EIB tieto odporúčania príjmeme a teda e, stanovíme, ktorú prácu treba e, odviesť. A teraz pokiaľ ide o ukončovanie činnosti Jaspersu, Jaspers má už teraz 10-12 rokov a nikdy nebol vnímaný ako nejaký permanentný nástroj. E, to treba zdôrazniť. Nechceli by sme sa teraz e, e, zaviazať, kedy konkrétne by sa mala ukončiť jeho činnosť. E, je dôležité zdôrazniť, že Jaspers pomáha komisii aj v období 2014 až 2020, pokiaľ ide o revíziu našich hlavných navrhovaných projektov a e, tieto budú môcť byť predkladané potenciálne do roku 2022, takže toto musíme tiež zohľadniť, pokiaľ ide o návrh e, ukončenia e, práce Jaspersu. Takže toľko stručne z mojej strany k tejto téme, ale chcem naozaj na záver povedať, že Jaspers naozaj pomohol zlepšiť kvalitu projektov strategického záujmu a mohol by som uvieť aj konkrétne e, príklady, ale myslím, že dnes je čas už naozaj veľmi pokročilý, takže nebude na to priestor. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na e, koniec e, tohto bodu programu. Malo ísť len o stručné predstavenie tejto, téma, tým, tejto témy. Ten sme sa dostali k bodu číslo 7, služobná cesta do Grécka, ktorá sa bude konať v čase fašiankov. Sme trošku počasovým tlakom, pretože dôležití ehm, partneri pre naše diskusie ehm, musia za chvíľu odísť. Je nás celkovo 5 e, e, takže dalo by sa túto ehm, skupinu posilniť, mohlo by nás byť 7 e, a ide naozaj o veľmi dôležitú tému, dôležitú krajinu, kde ide o veľmi veľa finančných prostriedkov. Cieľom cesty je 180 prioritných e, e, projektov a teda treba e, zhodnotiť následné kroky, od, ktoré sa udeli od našej poslednej návštevy spolu teda s orgánmi v Aténach. Chceme hodnotiť pokrok, ale takisto sa chceme zaoberať aj Lesbosom a migračným fondom. Jeden deň máme vyčlenený pre Lesbos A chceme sa teda v útečnickom tábore zaoberať témom, témou hotspotov a ubytovania utečencov, utečenských táborov. Chcem teraz odozdať slovo pánovi Mosiovi, ktorý bude musieť e, o chvíľu odísť. Ospravedlňte sa prosím, že ste pod takým časovým e, tlakom. Pani predsedníčka, vážení e, e, členovia výboru, ďakujem veľmi pekne, celkom stručne. Keď sa e, pozrieme do minulosti na situáciu pred aktuálnou migračnou krízou a porovnáme to s aktuálnou situáciou, musím povedať, že sa toho udialo naozaj veľa. Keď sa pozrieme na rok 2015, Grécko vtedy nemalo mm, takmer žiadne recepčné kapacity, menej než 2000 miest a teda e, kapacita aj e, pokiaľ ide o screeningy a spracovanie žiadostí o azyl bola veľmi limitovaná, takže veľa e, sa toho zrealizovalo situácia napriek teda dohody medzi EÚ a Tureckom, ktorá situáciu veľmi zmenila a, a zaznamenalo sa teda 97-percentné zníženie v e, počte prichádzajúcich e, e, sme tu zaznamenali naozaj veľké úsilie zo strany gréckých orgánov, pokiaľ ide o štruktúrálne reformy, štruktúrálne opatrenia, zlepšenie fungovania azylového systému. Vidíme tu kľúčový vývoj, o tom sa presvedčíte v teréne na Lesbose Eh, ako tam fungujú operačné hotspoty, ktoré združujú národnú administratívu, kľúčové eh, organizácie, eh, čo zabezpečuje efektívnejšie riadenie externých hraníc a teda Takisto aj na pevnine sme zaznamenali v Grécku zvyšovanie recepčných kapacít. Máme e, e, niečo približne 50 tisíc e, miest tak k dispozícii. Samozrejme, situácia ešte ostáva naďalej výzvou to určite zhodnotíte aj vy. Navštívite e, e, preplnený utečenský e, tábor. Napriek tomu, že je tu dohoda s Tureckom, máme tu tú skutočnosť, že sa do Turecka navracajú iba siečania, ktorí dobrovoľne s týmto súhlasia. Takže z tohto dôvodu je tu ešte stále veľký tlak na ostrovy a určite sa o tom presvedčíte osobne. Škoda, že nemáme viac času ak e, budete mať e, trošku e, viac času, navštívte aj tábor Kareta. je tam naozaj veľmi veľký rozpor. Moria vytvoril grecký národný program. Karetape je niečo, čo sme zrealizovali my za pomoci našich núcových systémov a za UNHCR a to, čo sme e, si všimli v posledných troch až piatich dňoch, to bude pre vás zaujímavé vidieť zblízka. E, videli sme, že sa zvýšil počet príchodov na ostrov Lesbos. Celková kapacita e, teoreticky tam je 5000 miest, ale my sme sa už dostali takmer na úroveň 7000. A týmto sa dostáva populácia aj miestne orgány pod značný tlak a tiež musíme zdôrazniť, že väčšina financií je riadených centrálne greckou vládou po pomalom začiatku, o čom sme diskutovali na predchádzajúcom e, výbore, e, zasadnutí vášho výboru. Tu došlo k značnému e, pokroku. Za posledných 12 mesiacov zlepšila sa schopnosť vlády absorbovať prostriedky. E, e, uvidíte sami, že sa tam veľmi zlepšila pripravenosť na e, napríklad zimné podmienky, stále tam nie je všetko dobudované, ale predsa len je to situácia značne odlišná oproti tomu, ako to vyzeralo pred rokom. Snažíme sa naozaj aj zlepšovať situáciu tých najzraniteľnejších. Aj e, e, v Marie uvidíte e, spôsob, ako sú tam ubytovávaní, ubytovávané deti bez prievodu. A pokiaľ ide o celkové financovanie, chcem spomnúť len pár čísiel. Značné financie sú k dispozícii v rámci národného programu. E, takmer 600 miliónov eur e, v rámci e, migračného fondu a okrem toho sme zmobilizovali 385 miliónov eur v rámci núdzovej pomoci čo pomáha financovať napríklad bytovanie v hoteloch, ktoré sme zabezpečili v posledných týždňoch. systém hotovostný E, ktorý sa používa napríklad v Turecku. Takisto e, vidíte, že práca sa deje v lekárskych, tlmočníckých, psychologických službách. Je tu však bohužiaľ prerušené, pretože tu je prerušený prístup k financiám. čo si to e, vyžaduje nad rámec štruktúry, ktoré poskytujú grécké štruktúry. E, bolo treba doplniť množstvo podpory v teréne. Na se budú členovia zamestnant, e, zamestnaneckých radov a takisto pomoc miestnym orgánom príležitostne dialogu než lepšia práca, než by sa inak dialo. Určite sa veľa práce urobilo. Grécké eh, úrady urobili pomerne veľa. Naša výzva nie je úroveň financovania, ale zabezpečenia, aby všetky peniaze EÚ, ktoré sú k dispozícii, aby sa efektívne vyčerpali, využili. To je tá výzva, ktorú tu máme. <clears throat> čo sme my dovršili ku koncu minulého roka, bol postup financovania, aby sa vyjasnilo, aké služby, kde sa čo financuje, národné programy alebo príležitostne sprievodné kroky. Nie je to vždy ľahké. Máme tu mimo vládky, ktoré by uprednostili ako priam, asi priame financovanie, ale to neposkytuje to udržateľné riešenie stredno- či dlhodobé. Treba nájsť rovnováhu medzi tými oboma. To vám možno tak ukazuje, ako vyzerá tá situácia. Doplníme to o, údajmi, ktoré vám môžeme poskytnúť. Náš kolega vám zodpovie akékoľvek otázky na ostrove počas vaš, vašej návštevy. Želáme vám príjemnú, bezpečnú návštevu. Veľmi si ceníme tie uh, údaje na, na informáciu. E, v Jordánsku sme sa zaoberali, myslím, s inými utečeneckými fondami. Uh, ďakujem vám teda za kvalitu informácií, za prípravu normálna naša činnosť je, je agrárne výplatné miesto, štrukturálne fondy. A ja neviem teraz v tom agrárnom výplatnom mieste sme už neboli dlho, takže ďakujeme za, za akékoľvek aktualizácie, to nám povie pani Bojchman z agrárnej oblasti. Ďakujem vám, chcem vám len povedať, že sme predložili vám informácie, pretože ste sa pýtali, kde je tá agentúra na všetky tie poľnohospodárske fondy a aká je situácia, ako vyzerali výhrady vo výročnej správe. Bola tu vysoká miera 3,7 pre EFRD. Tri z bodov, ktoré dôvodom tohto navýšenia že dva audity sú vlastne uzavreté a jeden je z účtovného dvora e, s hľadom na predčasný e, dôchodok. To sa uzavrelo právne služby komisie a účtovného dvoru. Hovorili, že tu neboli neprimerané platby. Vysoká chybovosť v správe o, e, o, správ, o činnostiach 3 z 5 bodov boli uzavreté. Dokiaľ sme e, v postupe o rozpore, tak e, nemáme všetky podrobnosti. Práme platby prvý pilier, tak to je e, zlepšený systém v Grécku, pretože tu je naozaj akčný plán spred dvoch rokov na aktualizáciu systému vyňali 1,2 miliónov E, pôdy, hektárov pôdy, ktoré neboli už e, oprávnené. Takže nedávno tu boli tiež otázky týkajúce sa nedostatku zamestnancov. Je veľmi ťažké e, aktualizovať tento systém. Ako vidím, času je málo a v neposlednej miere zopar výhra e, k trhovým opatreniam, k podporným opatreniam a e, pre organizácie výrobcov ovocie zelenina, podpora, ktorá súvisela so starými programami podpory. Sú tu stále ešte problémy. Situácia sa však výrazne zlepšila to ste asi videli už na pres- vašej predošlej návšteve. E, pokiaľ ide o akčný plán, e, je to EPS v Garecku. Dovršil sa akčný plán a aktualizovali identifikačný systém pôdy. Nerobili tak po roky. E, my sme teda považovali za akčný plán za uzavretý pokiaľ ide o identifikačný systém, ak by mal byť e, aktívny, treba ho aktualizovať každé tri roky. Od akčného plánu je to 2,5 roka, takže dôležité je mať dostatok zamestnancov na pokračovanie v aktualizácii. Inak si myslíme, že ten akčný plán je implementovaný a tak, e, taký je názor aj účtovného dvora. Ako to vyzerá so škrtmi e, v e, personálnej oblasti, v administratíve? Ako sa to odzrkadľuje na polnospodárske výdavky a systém? Mne povedali, že je potrebných 5000 ľudí. Môžete nám k tomu vysvetliť situáciu. Keďže ide o zdieľané riadenie, e, výplatná agentúra, e, teda jej zamestnanci podliehajú gréckým úradom. Ja môžem len povedať, že sme sa obávali, že nebude dostatok e, zamestnancov, nie však pre oblasť akčného plánu. Medzičasom samozrejme všetky e, grécké úrady majú nedostatok zamestnancov. Podrobne to sledujeme. Akreditačné kritéria. Keď budete 15. februára v Grécku, budeme mať vlastné e, účty za rok 2017, pokiaľ je o akreditačné kritériá. Tam samozrejme patrí aj zamestnanecký e, stav je to predmetom obáva, stále to monitorujeme. Chceli by ste niečo, čo by sme tam mali tam povedať alebo položiť ako otázku? Audity prebiehajú stále aj k tomu aktualizácie LPIS, rozvoj vidieka a tak ďalej. Veľmi opatrne by som sa pýtala zamest- k zamestnancom a teda výplatnej agentúre. Takže takisto. Ďakujem. Neviem, čím začať. To som sa zasmial a ospravedlňte. Ale z vašich odpovedí, keď hovoríte o digitálnom registri. Už tak som mal možnosť navštíviť niekoľkokrát Grécko a po návšteve 2015 a ja si myslím, že nie je hotový množstvo pozemkov, hlavne cirkevných. Ešte nie sme pri katastri. Počkajte, potom budeme eh, hovoriť so zastupcami DG Regio. pokiaľ ide o štruktúra... Ešte sme neriešili štruktúralne fondy. V Solúne pred 6 mesiacmi a videl som this issue and it's a videl som, ako táto téma e, začala. Nič nového tam nie je. Mám informácie od Grekov, že to, čo bolo slúbené do roka, e, čo sa týka vody, potom hlavná cesta, tá cesta nie je otvorená. Pokiaľ ide o tlmočenie, máme informácie od zamestnancov Frontexu či EASO. Nie, je to, nie sú to úradníci, ale povedali nám, že agentúry, ktoré používame na preklady, platia 6 krát viac, ako keď by sme priamo mali kontrakt s ľuďmi, ktorí sú na Lesbose, ktorí využívajú uh, využívajú ten jazyk. Európska únia musí využívať agentúry na preklad určitých jazykov. Veľa kritiky z roku 2015 a nič e, sa nemení. Tieto kontrakty, ktoré môžu byť kontroverzné. Da müssen wir nochmal reinschauen, aber ich möchte gerne dem Hans Leuters das Wort geben. Chcem vám len povedať toľko, že ten úspech je založený na tom, že znova veci si nechávame prekladať. E65 e je to diálnica a, a ten kataster a e, register o pobyte. Ďalší projekt je e, ekologický. A radi by sme od vás videli nejakú aktualizáciu. Všetko to, čo e, sa týka štrukturálnych fondov na Lesbose. Chcem len povedať, Nech sa páči, eh, máte slovo zastupca komisie. Ďakujem. Vážení poslanci, chcem vám poďakovať i predsedníčke za odhodlanosť a zapojenie sa do týchto činností. Nebolo to ľahké, ale postupne vidíme eh, prínosy. To sa ukázalo i v minulých správach ktoré sme s vami diskutovali, tých 10 projektov, ktoré chcete diskutovať. 191 okrem všeobecného financovania tých tisícov projektov a na základe tých dokumentov, ktoré sme vám poskytli, špecifické dokumentácie pre projekty, pokiaľ ide o výsledky v tom zmysle, aby sa zahrnuli dokumentácie k programom, vysoká miera dovršenia toho, čo sa poskytlo v tom období vrátanie týchto rozšírenie 181 projektov. To neznamená, že všetky projekty sa dovršili, sú tu projekty, ktoré i naďalej sú k dispozícii, buď preto, že sa dovršujú s národnými prostriedkami, alebo že boli odstavené postupne, že dostávali obdobie 2013 až 2020. Pokiaľ ide o e, D65, koncom minulého roka sme dostali pozitívne potvrdenie. Ten centrálny úsek sa otvoril e, v doprave je v prevádzke a moje, moji pracovníci navštívili ten projem Likala, ten ekologický projekt a tento projekt e, podľa nášho konštatovania bol dovršený tak, ako bolo slúbené počas minulej návštevy. Je jasné, že že e, ten e, váš, tá vaša selekcia bude znamenať veľké, väčšie, väčšie, e, viditeľnejšie projekty tie. To sa týka napríklad jedného úseku železnice, ktorý sa dovršil s fondami nástroja Connecting Europe a viem, že do konca roka to bude v prevádzke. takisto e, e, línia e, metra číslo 3 v Atenách. To je veľký projekt, ktorý bol potvrdený koncom minulého roka, že totiž tunel sa dokončil, ale hlavná práca na troch či štyroch staniciach bude musieť byť ešte urobená. Uvidíte to pri svojej Eh, na svojej prišlej návšteve, najmä stanica Parvius. Takisto, pokiaľ ide o kataster, ide o projekt, ktorý je takisto rozbehnutý. Časť bola dovršená a z, ob- z finančného obdobia 7 až 13, ale pokračujeme i v období 14 až 20. A minulý týždeň sme dostali žiadosti k tým veľkým projektom a to naozaj E, sa spájalo e, i s Jaspersom, to sa tu momentálne vyšetruje. Toľko taký rýchly prehľad toho, čo navštívite a budete diskutovať. Sprevádzať vás budú moji troja, troja kolegovia, ktorí vedú projekty v programe a Ešte raz srdečná vďaka za vašu e, oddanosť tomuto celému projektu. Ďakujem vám i za vašu pod, neustálu pod, podporu. A otázka e, pána Zdechovského k jazykom, tlmočeniu, to si určite preveríme, takže aby na mieste sme sa vedeli poučiť. Ďakujem. E, I za informácie, ktoré ešte dodáte na prípravu budeme asi piati, ale mohli by pribudnúť ďalší dvaja. Takže všetci tí, ktorí sa prihlásili, chcem vás poprosiť, aby ste v poslednom e, okamžiku neodskočili. Čaká nás veľa práce. Tým sme vybavili tento bod. A ďalším bodom je bod 8. Tu e, je, mám správu o e, ceste našej delegácie do Maďarska. Tú správu máte k dispozícii. Snažili sme sa o takú obsahlejšiu správu, pretože na začiatku boli určité diskusie a preto sme sa pokúsili e, dať priestor tým, ktorí chceli prezentovať náš, e, náš pohľad na situáciu. Bola to dôležitá a dobrá správa. Videli sme, že Maďarsko má problémy, ktoré by sme mali spracovať ako, ako nadviazanie by som chcela vyzdvihnúť moje ťažisko. Prebehlo stretnutie s úradom e, OLAF, pokiaľ ide o prípady v Maďarsku. Žiadali sme nahliadnutie do materiálov ekologický e, projekt v Budapešti a čakáme ešte na otázku e, výberového konania v Maďarsku, ale keďže vidíme, že i ďalšie členské krajiny majú pr- problémy pri obstarávaniach, pokúsili sme sa E, spojiť to s ďalšími krajinami a ukaz, zaujalo nás, že 36 všetkých obstarávaní z európskych peňazí majú vždy len jedného uchádzača a to sa javí tak trošku minimálne si to zaslúži určité vysvetlenie. Chcem sa vám srdečne poďakovať aj komisii poďakovať, ktorá nám pomáhala a ktorá bude určite veľmi dôležitá i pre ten follow-up vy, pán Bender, nám určite môžete povedať určitú aktualizáciu i zo pár slov k e, obstarávaniam, takisto otázka výberu projektov, pretože e, tie e, úrady boli, správy boli prítomné len pri jednom projekte. Neviem vlastne si, nevieme, ako si teda maďarské inštancie vyberajú projekty. My zaslúži si to vysvetlenie, možno by ste tak, tak trochu, trochu mohli osvetliť keď máte určité slova kritiky alebo otázky, kolegovia vás poprosím. Nech sa páči, pán Bender. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci. Možno pár slov k tejto správe. V stručnosti myslím, že ide o jasnú správu, ktorá vlastne reflektujú aj tie návštevy, ktoré ste spomenuli, ale v podstate tá naša perspektívna štruktúrálne programy sa sústredila hlavne teda na Maďarsko. Pokiaľ ide o význam týchto fondov, odvolávali ste sa na to, je dôležité povedať, že musíme sa sústrediť na to, aký význam majú štruktúrálne a kohezné fondy pre Maďarsko. Pozitívne je to, že tok prostriedkov, čerpanie prostriedkov bolo dobré v roku od 2013 napríklad. Tretina bola vyčerpaná a vlastne maďarské úrady teraz čakajú ešte na vyplatenie zvyšku. Myslím, že to je vo vašej správe označené ako také presvedčivé úspešné projekty. To sa vlastne preukazuje na tom, že tie peniaze boli dobre a v plnej miere implementované. Avšak, a to je už druhá vec, ktorú by som tu chcel spomenúť je to, v tomto kontexte, e, bolo by dobré sa pozrieť na to, že teda hoci kohezné fondy, štrukturálne fondy zvýšili uh, na 3%, a bez týchto investičných prostriedkov aby sme mohli v rámci tohto navýšenia zaznamenať 30% navýšenie, tak predsa len tá konvergencia, tak externá ako aj interná, jednoducho nie je taká, ako sme si to vlastne my predstavovali. Ale v rámci diskusí tohto, v rámci tohto semestra Európa 2020, Európsky semestr kladieme dôraz na to, že Maďarsko v porovnaní s ostatnými konkur- konkurentnými krajinami, ako napríklad Vyšegrádska štvorka, Chorvátsko jednoducho nedosiahla tá krajina takýto rast, ktorá, ktorý by priniesol lepšiu konvergenciu. To znamená, že tá alokácia prostriedkov je v podstate suboptimálna. Vaša správa, a týmto sa dostávam už k téme, reflektuje práve tento pro- problém na projektovej úrovni tým, že sa pýtate tú otázku, že či kvalita verejných výdavkov bola optimálna a keď sú tu otázky eh, na úrovni value for money, alebo pokiaľ ide o príspevok jednotlivých projektov, pokiaľ ide o rozvoj regionálneho hospodárstva a konkurencieschopnosti. Ako viete, komisia preskúmava aj systém zdieľaného managementu, shared management. Tam sa nepozerá na projekty v prvej línii, my skôr preskúmávame tie projekt, programy, ale vlastne v princípe máme rovnaké otázky, ako aj to, čo ste sa vypýtali. Myslím si, že tu si treba sprítomniť, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím eh, sme zaznamenali určité zmeny za podpory parlamentu a rady. To znamená, teraz máme obdobie, ktoré je oveľa silnejšie, v zmysle zjednodušenia pravidel, a sústrediť sa predovšetkým na výsledky a dúfame a očakávame a sme celkom spokojní, že tie investície, ktoré možno neišli tým správnym smerom, už nie sú v takej vysokej miere, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. A to si vyžaduje čas, ale perspektíva, pokiaľ ide o to sústredenie sa na výsledky. Myslím si, že bolo správnym rozhodnutím sa uberať takto. A tretí bod, ktorý by som spomenul, a vy ste to takisto spomenuli, pani predsednička, ten sa týka verejných výberových konaní. Myslím, že právom ste poukázali na to vo vašej správe a myslím, že vlastne sa dopracovávate k rovnakým záverom ako aj Európska komisia. Komisia sa teda venuje v princípe tým verejným obstarávacím konaniam na dvoch úrovniach v rámci semestra, pokiaľ ide o Maďarsko, pokiaľ ide o kvalitu verejných výdavkov a pokiaľ ide o otázku, ako vlastne celý tento systém musí byť e, organizovaný. To je vlastne predmetom každej správy od začiatku semestra a tie kritické body. Otázka, že do akej miery e, sú tu výberové korene, kde iba jeden uchádzač, tam je všetko zohľadnené. Zhruba pred mesiacom sme mali návštevu v Maďarsku a pol dňa sme špecificky sa venovali práve pokiaľ ide o tento problém a v rámci našej country report správy za krajiny na jar budeme klásť dôraz na to, aby sme žiadali zlepšenia práve pokiaľ ide o prax. Prečo tu zdôrazňujem takú prax? Pretože vlastne tá transpozícia, e, implementácia smernice sa uberá dobrým smerom, pretože tu máme akčný plán s úradmi v Maďarsku na začiatku tohto obdobia a vlastne tie e, očakávania sa teraz vlastne môžu splniť, keď sa bude správne implementovať tento predpis. A druhá rovina, kde sa vlastne tomuto výbornému konaniu venujeme, to je na úrovni auditov a kontrol. A moja kolegyňa Karolín Karls možno sa k tomu ešte vyjadrí, ale myslím, že formálne chyby a materiálne chyby, pokiaľ ide verejné výberové konania, Tie, tým sa venujeme v každom z auditov a vedie to potom k jednotlivým korekciám alebo vedie to ku korekciám v rámci e, čerpacieho obdobia, e, v ktorom sa nachádzame. Vo vašej správe sa odvolávate na rezervy, ktoré tu máme v rámci jednotlivých operačných programov. 5 týchto rezerv sa týka aj obdobia 2018 a tá prapričina vlastne sa hľadá v problémoch, ktoré sa týkajú tým e, zadávaním a výberom žiadateľov. Takže my máme dobrú spoluprácu s našimi kolegami v Maďarsku. A štvrtý bod, ku ktorému by som sa v stručnosti chcel vyjadriť, ten sa týka auditov a kontrolných systémov. Správne poukazujete na to, že v Maďarsku máme vysokú vysoké číslo finančných kontrol. Máme zhruba miliardu eur, ktoré za obdobie 2007 až 2013 bolo vyčerpaných. Myslím sme si predsa len, že treba povedať, že celkový systém auditu a kontroly relatívne dobre funguje, pretože sa nám podarilo tieto chyby zistiť, ktoré vlastne viedli k tomu, že celé sa to omeškalo, takže chceli by sme proaktívne nejaké korektúry na tejto úrovni e, obdržať zo strany našich maďarských kolegov a nechceme sa spoliať iba na to, že teda komisia alebo účtovný tvor alebo OLAF poukáže na nejaké nedostatky, ktoré potom musia byť rektifikované. A posledný, posledná vec, ak mi to dovolíte, e, konkrétne príklady to sa týka napríklad metra štvorky. Napríklad v našich priašich rozhovoroch v Budapešti sme sa pýtali, prečo to trvá tak dlho, prečo komisia by nemohla niečo v tomto ohľade urobiť. Bohužiaľ, tie veci sa majú tak, že tak ako aj predtým, vlastne v tomto prípade sa to prešetruje maďarské úrady, celý ten projekt ešte raz preskúmávajú, ešte nie je známy výsledok, aj súdy hlavne v Londýne ešte stále rokujú a ďalší termín rokovania, pokiaľ ide o tento veľký, e, veľkú zmluvu je až na rok 2018 zadaný, takže naša právna analýza správy OLAFu a takisto aj reakcií zo strany maďarských úradov. Vidíme, že sa ešte budú trošku ťahať. To nie je síce pekné, to priznávame, ale na druhej strane to nie je nejaký veľký problém, pretože vlastne Tých 5% týchto prostriedkov si ponechávame až do konca, pokým sa jednoducho nevyriešia tieto problémy, pokiaľ ide o vyplatenie tých 5% záverečných, alebo teda bude sa žiadať korektúra. A pokiaľ ide o výber projektov, viete, a to je už posledná vec, spomenuli ste to vo vašej otázke, je to vlastne úloha národných orgánov, boli tu a ešte aj sú pre obe obdobia, pre staré aj nové obdobie čerpacie. Vlastne tu boli transparentné postupy výberové, ktoré sme z časti aj prevádzali. Myslím si, že musíme sa potom venovať jednotlivým konkrétnejším otázkam detailnejšie a sme pripravení spolupracovať, ale myslím si, že veľa tu závisí aj zo strany maďarských úradov na to, aby sa urobili konkrétne objasnenia. Takže to je z mojej strany všetko. Myslím, že som hovoril príliš dlho. Ďakujem pekne. Ďakujem vaša kolegyňa z rámci z odboru auditu. Takže ja doplním niektoré veci, ktoré sa týkajú auditovej práce, ktorú robíme v rámci Maďarska. Ako viete, my sa vlastne venujeme otázke systému kontroly, či je to solidné, ak sú tu nejaké signifikantné slabiny, tak urobíme korektívne opatrenia. Je pravda, čo povedal Tomas, povedal, že v rámci auditovej práce za rok 2013 sme mali veľa výberových konaní a problémov a preto vlastne tá miera korekcie je taká vysoká, pokiaľ ide o Maďarsko a pokiaľ ide o rok 2014 až 2020, ako iste viete, máme posilnené rámce uistenia to znamená, nepl- máme tých 10%, tie si ponecháme, pokým vlastne sa peniaze nedostavia do 15. februára. Takisto sme začali už auditovú prácu a táto auditová práca, ktorú sme začali robiť, sa sústredí hlavne na verejné vyberovanie, ale aj pokiaľ ide o selekciu operácií. A tento prístup je vlastne preventívny v tejto oblasti a musíme povedať, že vzhľadom na našu auditovú prácu v tejto fáze boli urobené určité prispôsobenia zo strany úradov a národného systému. Takže to je všetko, čo som chcela dodať. A pokiaľ ide o záver, áno, pokiaľ ide o záver týchto programov, my ich ešte neuzatváram. Máme 5% peňazí, ktoré sme si ponechali. To znamená, pokým všetky tie problémy sa nevyriešia, myslím si, že tieto peniaze sa jednoducho nevyplatia v tejto chvíli. Ďakujem pekne. My sme sa už aj presvedčili o tom, že robíte dobrú prácu pokiaľ ide o maďarské úrady, aspoň v tom zmysle, že sú ochotné tieto aktivity vnímať a potom sa prikloniť dialógu dialogu a tu či tam vlastne mi to pripomína e, takého ješka, ktorý vyzerá síce hrozne, ale je to veľmi milé zvieratko, takže treba podať tieto problémy vyriešime a potom to bude hotové. Takže týmto sa dostávame ku koncu tohto bodu a môžeme prejsť k ďalšiemu. Pán Tamáš Dojč a kolega Javor. Tamáš, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dovolte mi v stručnosti sa vyjadriť Ja som takisto bol členom delegácie, ale nad rámec, teda ako poslanec postihnutej krajiny, teda danej krajiny som sa teda zúčastnila tejto delegácii. Ide tu teda o tri veci, ktoré by som chcel povedať. Vážená pani predsednička, Máte tu správu a v tejto správe sa dá prečítať, že delegácia mala tri ciele. 2011 sme už boli v Maďarsku, chceli sme tu robiť follow-up a tu išlo o plnenie EU 2020 cieľov. To znamená, že ako to teda vyzerá s regionálnymi rozvojovými investíciami medzi 2014 až 2020, ako sa absorbujú, čerpajú, ako to vlastne prispieva k tomu, že by sa v Maďarsku s týmito prostriedkami riešili potom problémy ako kohézia a tak ďalej a tak ďalej. A po tretie, Európsky technologický inštitút má sídlo v Budapešti a Mali sme tu mimoriadnú správu zo strany účtovného dvoru, ktorá sa týkala práve tohto inštitútu. A teda pokiaľ ide o tie prvé dva ciele, tak na to by som v stručnosti zareagoval. V tejto správe vidím určité nedostatky a vlastne tie dva posledné príspevky zo strany Európskej komisie to iba potvrdili pokiaľ ide o follow-up, tak tam vlastne v tejto správe nemáme nič. Ide tu skôr o to, že v rámci 2011 roku sme boli v Maďarsku, ako to vyzerá v roku 2011, ako to vyzeralo s tými prostriedkami, pokiaľ ide o regionálne peniaze. A 2017 sme boli druhýkrát v Maďarsku, ako sa tá situácia vyvinula, aký je teda ten trend, pozitívny, negatívny, ako to vyzerá. to čerpacie obdobie do 2013. bolo predsa odlišné ako to nové do 20. 20. pán z komisie hovoril zhruba 7-10 minút. Môže sa zdať, že to je dlhá, dlhý čas, dlhý prior, ale je to veľmi dôležitá téma. Keď si niekto prečíta túto správu, tak vlastne táto správa sa nevyjadruje, nevyjadruje tie osobné dojmy, ktoré sme my napríklad zažili v Maďarsku. Maďarsko je krajina, ktorá je naklonená Európe, robia sa tu investície, tak z e- maďarských peňazí, ako aj z európskych peňazí samozrejme. Narastla zamestnanosť, nezamestnanosť je veľmi nízka a rast je na úrovni viac než 4 Platy takisto išli hore. Samozrejme, nie je to krajina, kde by tieklo mlieko a med, ale tento trend pozitívny predsa len treba hodnotiť a vidíme, že v tej správe ide o viaceré veci aj o to, že koľko peňazí vlastne ide z podporných fondov, ako sa platia plnia tieto cieľ, ale vlastne v tej správe nejde o to kľúčové a dôležité. A po druhé, čo som ešte chcel povedať, Európska komisia v tejto správe ide o vyjadrenia, ktoré už zo strany komisie boli spomenuté predtým. To znamená, nedoplnilo sa to nejako v žiadnej podobe v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Napríklad v posledných rokoch Európska komisia realizovala nejaké analýzy. Európska komisia si teda odvietla svoju prácu, potvrdila niektoré výsledky a tieto sa znovu vlastne objavujú v tejto správe a neuvádzajú sa tu napríklad ani žiadne zdroje. Takže tieto cesty delegácií musia mať určitú pridanú hodnotu. Nie vyplatí sa za toľko peňazí cestovať do Grécka, do, na Cyprus alebo do Maďarska, keď potom vlastne môžeme zostať aj v Bruseli a v Google alebo parlamentných dokumentoch si môžeme pozrieť informácie a potom vlastne môžeme takisto túto správu napísať. Takže nie je tu žiadna dodatočná pridaná hodnota v tejto správe, je tu jediná výnimka, k tomu sa ešte vyjadrí a potom je tu ešte verejné výberové konania s tým jedným žiadateľom. Áno, 36 verejných výberových procesov majú iba jedného žiadateľa, ale dve veci z mojej strany. Poprvé, priemer v Európskej únii je na úrovni 24 Nevyzerá to teda tak, že by ostatným členským štátom v ostatných členských štátoch by to bolo na úrovni medzi 1 až 4 percentami. U nás je to 36 percent. Takže keď sa napríklad pozrieme na krajiny, na členské krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie 2004, nie Benelux, ale nie Nemecko, nie Francúzsko, tie krajiny, ktoré vstúpili v 2004, tak môžeme konštatovať Polsko 46%, České 41 Cyprus, Rumunsko 38%. Je 36% teraz veľa alebo málo? Ja si myslím, že toto nič neprinesie, tieto čísla, ak si nezoberieme celý obraz my sme pyšní na tých 36% samozrejme, ale to takisto nie je nejaký veľmi zlý výsledok, to takisto treba povedať. Táto správa má jednu pridanú hodnotu. Ide totiž o to, že sa považuje za vhodné, aby e, sa s Maďarskom e, zaoberalo, aby sa vytvorili e, národne špecifické odporúčania pre Maďarsko. Neviem, či je možno teraz povedať, že takýto je názor výboru. Ešte sme o tom nehlasovali. nie je jednoduché rozptýliť podozrenie, že tu opäť ide o to, že by sa malo opäť vyšetrovať v súvislosti s Maďarskom, e, v súvislosti s migračnou politikou. Tieto dve veci navzájom nesúvisia. Dodržiavanie e, regionálnych eh, prostriedkov podpory na jednej strane, na druhej strane podpora alebo nepodpora štátov, ktoré eh, nenasledujú migračnú politiku EÚ. Tieto dve veci navzájom nesúvisia, ale ja si myslím, že ak chcete naďalej eh, vyšetrovať a analyzovať v Maďarsku Ehm, príďte, urobte tak, ste srdečne vítaní, nemáme nič, e, čo by sme schovávali, ale napriek tomu si myslím, že by sme mali rozptýliť toto podozrenie, že toto ďalšie vyšetrovanie e, e, povedie ešte k väčšiemu tlaku na Maďarsko v oblasti politiky utečencov. Utečen- Možno by Európska komisia naozaj mala vypracovať špecifické e, vyšetrovania. Možno by to bolo užitočné s touto cestou. Svojho času, keď sme diskutovali o um, um, stave princípu právneho štátu v Maďarsku. Komisia akceptovala naše argumenty, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a zaviedla sa jednotná metodika, podľa ktorej majú e, byť e, kontrolované všetky členské štáty v EÚ. K akému prí, e, výsledku dospeli? V Maďarsku nie sú v tejto súvislosti žiadne problémy. Boli sme v spodnej tretine krajín na tomto zozname ale ak výbor pre kontrolu rozpočtu e, to považuje za pozitívne, aby e, sa zahájili tieto anatívy či vyšetrovania dobre, urobme tak, porovnajme členské štáty navzájom na základe jednotnej metodiky rovnakých e, podmienok, predpokladov. Musíme si to rozdeliť, vytvoriť plán s termínmi pre všetky členské štáty, a teda špecifické správy pre jednotlivé krajiny nie je žiaden členský štát, ktorý nedostane ani len neto prispievateľia. Ďakujem. Rečník je prerušený. E, chcem povedať ešte raz, že pre e, niektoré e, detské otázky nemám čas. a Treba povedať, že Ehm, ten, táto správa odráža to, o čom sa eh, diskutovalo na jednotlivých termínoch a na rozdiel od teba my sme boli prítomní na každom z nich. Ty nie, takže to neakceptujem. Musím povedať, že my sa naozaj veľmi snažíme. Eh, pokiaľ ide o Maďarsko, je to dôležitý členský štát, máme záujem o pozitívny vývoj ja som uh, si nechala nadávať v, e, v Maďarsku uh, veľmi veľa od miestnej vlády, ale teraz uh, už naozaj stačí. Kolega Javor má, pra, má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budem stručný. Chcel by som poďakovať sekretariátu za správu je to e, korektná, presná správa, ktorá odráža naozaj to, čo sme e, e, tam zažili. Mám pár otázok a pár pripomienok. Pani Predsednička už e, povedala, že ešte stále čakáme na určité informácie, napríklad pokiaľ ide o e, e, mestský projekt v Budapešti, pokiaľ ide o výber projektov, tu ešte sú určité nejasnosti. V súvislosti s týmito nedostatkami by som sa rád dozvedel, či budeme ešte dlhšie čakať na tieto informácie, až potom správu uzavrieme, alebo či sa správa uzatvorí už teraz. Ale teda budeme naďalej sledovať e, vývoj a teda fakty, ktoré budú prichádzať z Maďarska. Potom moje pripomienky, ako e, už povedal pán Belder, pokiaľ ide o kontrolu zo strany Európskej komisie, Um, ide tu o, o, v prvom rade o operačné programy. Vy eh, chcete mať presné formulácie cieľov. Eh, OLAF skúma jednotlivé projekty, ale nie, teda neskúma nič systematicky. Ja mám dojem na základe správ OLAFu z roku 2016, že skutočné problémy eh, nie sú v oblasti eh, operačných programov, ale v oblasti eh, vlastne výberu projektov, výberového konania. Tam sú prípady podozrivé z korupcie. Ak OLAF vykonáva námatkové kontroly, tu okamžite vyvstanú na povrch nezrovnalosti. Napríklad 4 všetkých výdavkov e, sa musia e, vracať späť, ide tu teda o korekciu a po namatkových e, kontrolách toto vlastne predstavuje dosť vysokú sumu. A vyvstáva tu otázka, či tu vlastne existuje kontrolný mechanizmus, ktorý e, by e, sa nesoberal len operačnými programami a ich rámcom, či je to v súlade s e, pravidlami v Európskej únii, ale kde by išlo o kontrolu oblastí podozrivých z korupcie. Či teda tieto prípady sa vôbec riešia. Európsky semester e, nie je vhodný na túto úlohu, tam chýbajú takéto konkrétne kontroly. A keď e, sa to nebude e, realizovať, tak tu bude chýbať kontrola práve v tých kritických oblastiach, E, či teda európske prostriedky sa správne vyplácajú a či tieto projekty naozaj slúžia e, verejnému záujmu alebo len súkromným záujmom. Mám otázku pre komisiu. V správe e, ide často v dobe 2014-2020 a maďarská vláda chce ešte tento rok celú sumu pre e, celé toto e, obdobie e, pokryť projektovými zmluvami. Ak sa to udeje takto rýchlo, teda v roku 2018, po voľbách v apríli nová vláda nebude mať voľnú ruku nebude e, disponovať týmito prostriedkami, pretože aktuálna vláda chce všetky prostriedky využiť e, podľa svojich predstav. A čo bude s obdobím po roku 2020? Je tu nebezpečenstvo, že po 2-3 roky E, sa neuskutočnia žiadne nové nápady. Všetko pôjde podľa starých plánov. To samozrejme vedie k otázke e, finančnej nestability. Kolegovi e, Javorovi chcem povedať, bolo by dobre Hard of Budapest. Podklady komisie sú, čo však nemáme, sú stanoviska e, E, maďarskej vlády. Bolo by dobré vidieť tie e, listy, vidieť tú výmenu názorov, o čom tu vlastne ide posúdiť, o čo ide v tej diskusii. Tam až bolo by do, naozaj dobre, keby sme celé tie maďarské komunikácie, tie listy mali. My sme sa chceli zaoberať e, tou správou OLAF, to nám teraz jednoducho chýba. Tá informácia, ktorá chýba, je od e, e, prokuratúry k tej metronomo 4. Ako tým tu budeme postupovať, čakáme na odpoveď. Ale myslím si, že môžeme spustiť tú správu, pretože väčšinou sa o správach nehlasuje. Keď, sú, e, keď niekto želá pozmenenia, musí sa hlasovať. O takýchto správach vlastne nevznikajú problémy aspoň pán Bender, aj pani Arano, aby ste zodpovedali teda otázky. Ďakujem. Ak som dobre zapísal, mám len jednu otázku pána Javora. Tá rýchla implementácia, už tak to je dvoj, dvojsečná zbraň. Vo všeobecnosti v EÚ v členských krajinách trošku sme boli pomaly pri spúšťaní terajšieho finančného obdobia a preto nás celkom teda teší, že maďarské e, orgány i ďalšie členské krajiny sa trošku zrýchlili a že to, tá implementácia beží. Na druhej strane sme diskutovali možné problémy. Na jednej strane v tej oblasti, o ktorej ste hovorili, vy, pán poslanec, že prípadné nepredvídané krízy E, že ešte tu nie sú pri, pripravené prostriedky do ďalšieho obdobia, ale aj to masívny e, postup pri tých výzvach na tendre, to môže preťažiť trh. Zistujeme, že ceny e, rastú rýchlejšie než tí, ktorí by mohli uviezť do života tie projekty. Európsky regionálny fond a Európsky sociálny fond ďalej sa dostávajú vlastne do pozadia. Diskusia beží viac ako rok. Na druhej strane e, sme celkom spokojní s tým, že prostriedky vôbec plynú, čerpajú sa a že to dúfajme povede aj k investíciám do e, regiónov. Pozrieme si to i naďalej. Hm. Pokiaľ ide o tú kvótu tendrov Chorvátsko a Polsko, na prvom mieste potom až um, Maďarsko. Tie tri krajiny, Chorvátsko, Polsko, Maďarsko, budú určite téma, aby sme si kladli otázku, čo sa tam vlastne deje. A tu potrebujeme i zástupcov podporu E, regionálneho oddelenia. Pani Arano, za kultúrnu časť e, máme ale malo času, prosím veľmi stručne. Ich habe auf der Liste Begona Arano, ich habe jetzt mal geschlafen. Vychádzala som z toho, že, je to, e, že sa jedná o ženu podľa toho mena. Len pár minutiek. Eh, eh, Veľmi stručne, pretože to bola tá časť eh, návštevy v Európskom inštitúte technológií. Správy sme, zo správy sme vyvodili, že že množstvo problémov sa analyzovalo a predložilo na diskusiu. Boli tu bol e, riaditeľ inštitútu a náš riaditeľ Naš, pani Krasteva bola prítomná. My sme vyvodili z toho, že v správe sú tri nedoriešené problémy, ktoré sa nám signalovali, otvorené kroky, ktoré nám signalizovala správa účtovného dvora. Veľmi stručne by som rada vysvetlila to, že sa prijímajú kroky v týchto otázkach takže jedna tretina tých otvorených krokov, pokiaľ ide pozmenujúci návrh alebo pozmenenie e, e, predpisov pre EIT, e, smerujeme v tomto smere množstvo pozmenujúcich návrhov, ktoré nemajú dopad na ďalší finančný rámec a preto tých 25 podmienky pre KICSIP, to bude niečo, čo sa bude riešiť pri budúcej revízii nariadenia Ďalšia časť je tá, že e, presaditeľnosť tých viacročných, viacročných e, grantov, to sa už skúmalo a je to niečo, táto modifikácia sa zohľadní. Pravdepodobne toto bude e, rámcový program. Toto je veľmi zložité v tom bežiacom programu Horizon 2020. Pokiaľ ide o finančnú autonómiu, rozhodnutie bolo prijaté Chcela som využiť to možnosť oznámiť, že treba mať plnú finančnú autonómiu k 1. januáru 2018. A potom tu bola otázka zamestnancov. Dodatočné zdroje, ktoré sa žiadali a nárast, ktorý ste spomenuli, na 65 a očakávame, že na základe plánov na rok 2018 sa to ďalej zvýši na, na 68 pracovníkov. Určite budeme načúvať potrebám e, inštitútu. Je tu personálny plán, ktorý hovorí o 70 zamestnancov. To sa však bude diskutovať. Toto je tak aktuálna situácia. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Ešte máme pred sebou ďalší bod. Máme tento bod tým potom uzavretý a hneď ďalší bod. Veľmi dôležitý, rýchly príklad, rýchle preskúmanie, nový nástroj e, účtovného dvora. Ďakujem, že ste prišli. Pokiaľ ide o e, vykonávanie 5-percentného znižovania počtu zamestnancov EÚ, pán Aruso dostáva slovo ako spravodajca. Za nás je spravodajcom Pán Ashworth, pán Ruco, prepáčte za to omeškanie, máte slovo. Ďakujem pekne. Dnes vám chcem odprezentovať e, výsledok toho rýchleho preskúmania, vykonávania, znižovania 5, o 5 počtu zamestnancov. Použijem priesvitky, aby som mohol ilustrovať niektoré špecifické e, body. Rada nás požiadala, aby sme nezávisle vyhodnotili to 5-percentné e, znižovanie stavu na základe medziinštitucionálnej dohody z roku 2013. Táto dohoda zamýšľala postupne e, pre znižovať stav zamestnancov o 5 A to bola báza vlastne našej revízie Ďalej vidíte rozsah toho dojednania, známeho pre všetkých. Išlo o neutralizáciu tých kapacít, ktoré sa navyšli kvôli zvýšeniu pracovného času na 40 hodín v týždene. Európsky parlament, Rada a komisia sa zhodli, že postupne znížia stav zamestnancov o 5 tak stálych ako aj dočasných, ktorí pracujú v inštitúciách EÚ. E, od 1. januára 2013 táto redukcia sa mala týkať všetkých orgánov EÚ. Dvor sa rozhodol, že to bude realizovať prostredníctvom Rapid Case Review na to, aby sa konsolidovali nové informácie a poskytli informácie s účastneným stranám rýchlo dostupné informácie tým, že sa to takto udialo. Je tu ešte čas, pokiaľ ide absolutórium za rok 2016. Správe máme tri rozličné časové harmonogramy a na objasnenie treba povedať, možno ich treba odlíšiť, tak ako to je na priesvítkach kde sa naznačuje, že nakoľko správa spomína tri odlišné časové obdobia, je to rok 2013-2017, čo je vlastne referenčným obdobím spomenutým v dohode, v rámci ktorého to 5-percentné zníženie malo byť progresívne implementované. Druhé sa týka obdobia 2012 až 2017, a to je obdobie od roku spustenia plánu, od ktorého tá 5-percentné zníženie sa zakladá ku dňu, dokedy malo byť v plnej miere implementované. A na záver, to obdobie 2012 až 2016 je obdobím od roku zriadenia plánu, na základe ktorého sa mali robiť redukcie 5-percentné až k poslednému roku, ku ktorému máme údaje ohľadne platie v rámci rozpočtu k tomuto bodu k dispozícii. A v tejto revízii sme zistili, že európske inštitúcie EÚ, EU, orgány agentúry dosiahli tento cieľ 5-percentného zníženia zamestnancov, tak ako to je v tom pláne, aj keď trochu s omeškaním z celkového 2306 postov do posiaľ bolo zredukovaných 2145, to znamená 163 ešte stále zostáva na to, aby sa zoškrtalo medzi rokom 2018 až 2020, ako vidíte, teda na tých priesvitkách to omeškanie je predmetom snah završenia tohto postupu do roku 2018 a to robia aj vlastne decentralizované agentúry. Parlament má dohodu s radou, chce dosiahnuť ten cieľ v roku 2019 a európske agentúry chcú dosiahnuť tie redukcie do roku 2020 je veľmi dôležité si uvedomiť v tomto ohľade, že väčšina týchto redukcií sa dosiahla práve tým, že sa už nedoplňali prázdne miesta alebo miesta tých, ktorí išli do dôchodku alebo sú dlhodobo chorí. Takže ako vidíte, a týmto sa dostávam v stručnosti k tomu, máme tu toto zníženie sú tu určité úpravy, pokiaľ ide o nejaké číselné vyjadrenia. Aj na úrovni účtovného dvora, aj v parlamente. A snažíme sa dokonca aj navýšiť počet zamestnancov ktoré sú po, novými miestami, ktoré sú povolené pre agentúry, tak výkonné agentúry, ako aj decentralizované. A tomu sa vrátim ešte detaľnejšie. Za obdobie preskúmávané rozpočtové orgány pokázali na globálnu evolúciu, ktorá mala dopad. Potom sme analyzovali aj vývin tohoto plánu we have identified the total decrease of staff post in the establishment. Máme tu totálne zníženie tých plánovaných škrtov čo do miest. Je to zhruba 1,1%. To je vlastne ten finálny výsledok. Sú tu však aj variácie medzi inštitúciami a agentúrami inštitúcie Európskej únie znižujú počet zamestnancov v priemere 3,5 Európska únia a je decentralizovaná exekutívna agentúry navyšujú počet zamestnancov o 13,7 a 42,9 Dôvody pre tieto rozdiely medzi dohodnutým znižovaním o 5 a čistým znížením na úrovne 1,1 Tie dôvody sú rôzne. Pokiaľ ide o inštitúcie, tie dôvody, pokiaľ ide o nové posty, to sa súvisí aj s prístupom Chorvátska. Bolo to už spomenuté. Takisto rozvoj prekladateľských služieb pre írštinu, navýšenie dočasných pracovných postov v skupinách v parlamente a pokiaľ ide o decentralizované exekutívne agentúry, tak delegácia z komisie musí byť e, zvážená, pretože sú tu nové úlohy, ktoré musí táto komisia zvládať, napríklad pokiaľ ide o migráciu. My sme sa preto pozerali na počty postov a vidíme, že tieto narástli o 0,4% za obdobie od 1. januára 2013 do 1. januára 2017. 2017. Rovnako sa to vlastne týka aj inštitúcií, a to z viacerých dôvodov, ktoré som spomenul. Išlo to nadol o 1,3%, pokým sa to navýšilo o 9,6% v 33,7%, pokiaľ ide decentralizované agentúry a exekutívne agentúry. A niekedy miera prázdnych miest eh, poklesla. Prečo? Pretože tu bolo rušenie miest, ktoré sa dosiahlo hlavne na úrovni nezaplňania prázdnych postov alebo tých, ktoré sa vyplnili v danom finančnom roku v období, o ktoré išlo. A potom sme ešte načetli aj vývin nákladov na zamestnancov. Analýzy poukazujú, že tu je nárast pokiaľ ide zamestnancov a dočasných zamestnancov, o 11,5 a navýšenie platie po 9,5 Tento vývin pokazuje každoročné úpravy platov, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov a takisto tu boli aj povýšenia. Takže vidíme, že tu je fyziologický nárast vzhľadom na normálne nárasty, ktoré sa týkajú teda zamestnancov. Takže vidíme tie obrázky, ktoré sa týkajú inštitúcií a na druhej strane tu vidíme decentralizované agentúry, just uh, uh, disclosed, uh, the, uh, for agencies, uh, the augmentation is uh, more important for, uh, for the reasons explained. Takže, vážená pani predsednička, členovia výboru, na záver sa už len poďakujem môjmu týmu za výkon a sme k dispozícii pre otázky. Tlmočníci nám dali 10 minút, kolega Ešvort. Ďakujem pekne. Pani predsednička, toto je dôležitá správa, tak chcem poďakovať pánovi e, Rusovi a e, jeho kolegom za ich prácu. Budem stručný dobrou správou je, že auditori skonštatovali, že Unia docelila svoj cieľ 5% zníženia e, postu, aj keď s určitými omeškaniami. E, zlou správou je, keď sa pozriete na detaily a hlavne, keď zohľadníte e, výnimočné zvýšenie výnimiek, tak vidíte, že skutočné zníženie predstavovalo iba 1,1 a, a preto to indikovali viacero e, dôvodov. Najdôležitým, e, najdôležitejším je, e, že bolo treba e, navýšiť posty napríklad z dôvodu pristúpenia Chorvátska, zabezpečenia tlmočenia írskeho jazyka, zabezpečenia bezpečnosti, zvýšeného pracovného náporu na súdnom dvore a Mnohí si e, mysleli, že to boli výnimky a dokonca 120 nových postov sa e, vytvorilo v Európskom parlamente a napokon, ak e, zmluvní zamestnanci sú mimo tejto dohody a je zaujímavé a podozrivé z môjho pohľadu, že vidíme za, takto, za, takto, za to 5-ročné obdobie E, tu došlo e, k vyše 30-percentnému e, zvýšeniu počtu zmluvných zamestnancov a zaujímavé je aj, že náklady, rozpočtové náklady sa vlastne zvýšili o 9,2 Je viacero tém, na ktoré by som sa chcel spýtať auditorov. Poprvé, mohol by eh, eh, vlastne dvor auditorov povedať, že k úsporám došlo kvôli eh, tomuto 5-percentnému cieľu zníženia alebo boli iba presunuté inde. A ak boli politické skupiny zahrnuté do tohto 5-percentného cieľa, ne, nemyslíte si, že parlament by bol schopný svoje ciele splniť? A napokon, po tretie, mysleli si auditori, že e, toto zníženie bolo zmysluplné. Komisár Oettinger ako, ako správa MFF parlamentu povedali, e, že takéto niečo by sa už nemalo e, opakovať. Súhlasíte? A na záver, pán predseda, Nikto e, nepochybuje, že 5-percentný cieľ e, zníženia počtu zamestnancov e, sa stanovil s dobrým zámerom, ale zdá sa mi, keď sa na to pozriem spätne, že to malo viacero nechcených dopadov pre tie agentúry, ktoré prevzali na seba nové úlohy, sa to stalo skutočným problémom. A môžem uviesť e, príklad, e, ktorým sa zaoberali členovia tohto výboru e, súdny dvor, ktorému sa veľmi zvýšila pracovná záťaž a takisto aj SVČ, ktoré um, muselo, uh, ktorého uh, vlastne kvalita práce bola z tohto dôvodu silne ohrozená. Uh, a zdá sa mi teda, že ciele znižovania počtu zamestnancov eh, viedli iba ku kreatívnejšiemu eh, prístupu v oblasti eh, teda riadenia počtu zamestnancov. Na záver tri body. Po prvé, ciele znižovania bez pochyby obmedzili určité funkcie Európskej únie po druhé, je jasné, že v určitých oblastiach stanovanie e, cieľov iba e, vlastne zmenilo stratégie náboru zamestnancov. Po tretie, politické skupiny by e, sa mali starostlivo pozrieť na svoj počet zamestnancov a mali by zvážiť, pouvažovať prečo, keď ciele, ktoré sa uplatňujú na všetky ostatné inštitúcie, Eh, by nemali platiť eh, aj na nich. A celkovo, eh, celkový počet zamestnancov a náklady na zamestnancov sa vlastne zvýšili 0,4 Zdá sa mi, že tento 5-percentný cieľ mal dobrý zámer, ale v skutočnosti Ehm, to bol ehm, taký tupý nástroj, ktorý nedosiahol svoj cieľ. Týmto už bolo aj všetko ehm, povedané. Zazneli otázky na pána Rusova, takže nech sa páči, máte slovo, môžete zareagovať. Thank you, eh, I gratulate. Ďakujem pekne. Gratulujem všetkým ktorí skutočne, a je to zrejme, pochopili vlastne obsah, obsah tohto dokumentu a je skutočne zaujímavé tá otázka a spektrum celej našej práce. Jediná vec je teda tá, že okrem efektu, že ako viete, to nie je správa auditová, ale skôr také revízia, prehľad. To znamená, nie je to auditový dokument, ktorý nemá za účel poskytnúť stanovisko, ale poskytnúť informácia o údaje, ktoré boli zverejnené alebo neboli zúčastneným stranám, teda parlamentu, aby sa urobil taký, aspoň teda dúfam, celkový obraz. Ale sú tu niektoré úvahy politickej povahy, ktoré nie sú pre auditorov. Takže Začnem tým hlavným. Účtovný dvor si myslím, nemôže dať stanovisko o príležitosti takéhoto postupu ako takého, že či to malo alebo nemalo byť opakované. Ja práve naopak som sa snažil reagovať na otázku spravodajcu, je úplne jasné, že výsledok našej práce je úplne jasný. Nie sú tu teda žiadne úspory, ktoré by súviseli s týmto, skôr navýšenie rozpočtu a vlastných prostriedkov a platieb, ktoré šli do platu do platov, ale je to normálne, pretože ak ak sú tu takéto fyziologické nárasty platov, pretože, a to kolektívne, pretože tá automatická adaptácia pretože každý zamestnanec v rámci právneho systému Európskej únie má povyšovanie v kariére. Je úplne normálne, že v tomto ohľade sa neurobili žiadne úspory. A pokiaľ ide o otázku ohľadne politických skupín, zamestnancov parlamentu a na politické skupiny neboli začlenené do tejto dohody, to znamená, boli vyčlenené z našej práce a výsledky sú v číslach, ktoré sme dali. A pokiaľ ide o možnosti tohto postupu, opakujem ešte raz, nemyslím si, ako auditor. Že tak ako auditor by som sa mal vyjadrovať k tomuto? Niektoré inštitúcie so špecifickými charakteristikami, ako napríklad účtovný dvor alebo externé služby, kde sú určité ťažkosti. pokiaľ ide o nedostatok zamestnancov, možno do istej miery berúc do úvahy širokú variet, varietu povahy práce v jednotlivých inštitúciách aj v agentúrach v rámci systému Európskej únie. A na záver, nemyslím si, že fungovanie inštitúcií EÚ sa znížilo, pretože, ako som už povedal, aspoň teda ideálne, tá miera tej dohody bola neutralizovať dodatočné kapacity, ktoré e, zvyšil sa to aj pracovný čas, takže tá myšlienka tu bola, že by sme sa že sa predlží pracovná doba a zníži počet zamestnancov. Takže takéto zmeny mali, nemali žiadny dopad. Ďakujem pekne, sme sa dostali na koniec. Chcem sa poďakovať všetkým. Už nemáme tlmočenie, pretože tlmočníci nám dali 10 minút. Ďakujem pekne tlmočníkom za